Um, aby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli začať. Uh, posadzajte sa, prosím. So, colleagues, um, uh, happy new year to all of you. And... Vážení kolegovia, želám vám všetkým e, šťastný nový rok. Som veľmi rád, že vás tu opäť vidím. Všetkým želám Veľa zdravia. Dnes ráno začneme s spoločným zasadnutím výboru LIBE a pokiaľ nemáte nejaké výhrady, tak táto časť programu je prijatá. Som veľmi rád, teda, že budeme teraz hlasovať. Budeme hlasovať elektronicky, takže poprosím, aby ste si pripravili svoje Hlasovacie karty, pokiaľ ich nemáte e, pri sebe, tak prosím, aby ste nám to oznámili. E, skôr než začneme hlasovať, vítam e, pani Gresle, ktorá je mojou spolu predsedajúcov. Budeme hovoriť o boji proti podvodom, proti finančným záujmom únie prostredníctvom trestného práva. Chcem teraz odovzdať slovo pánovi Lópezovi Aguilarovi, ktorý je mojím e, spolu e, predsedajúcim a ktorý má na starosti tento text. Budeme hlasovať o texte, ktorý bol dohodnutý počas e, interinstitucionálnych rokovaní. Ale pani Gresle chce povedať niekoľko slov. Möchte Ihnen sagen, dass heute ein historischer Moment ist. Ďakujem pekne. Dnes je historický moment, je to historická chvíľa pre Európsku úniu. Musíme prijať rozhodnutie o niečom, na čom sme veľmi tvrdo pracovali za posledných 20 eh, rokov v rozpočtovom výbore. A teraz je čas, aby sme povedali, čo sme dosiahli. Je to prvý krok smerom k harmonizácii trestného práva vytvorením úradu Európskeho prokurátora. Nepotrebujeme kryštáľovú gulu, aby sme povedali, že táto smernica e, vyvíja tlak na harmonizáciu, respektíve smerom k harmonizácii. Je to e, vyvrcholenie 4,5-ročnej e, práce. Začali sme pracovať v lete 2012. Je to mm, skutočne základ pre úrad Európskeho prokurátora, ktorý bude mať takmer výhradnú jurisdikciu. A chcem sa poďakovať, pretože vidím, že prišlo aj dosť veľa ľudí a, a respektíve, že veľa ľudí ukázalo, čo môžeme dokázať, keď sme zjednotení. A ďakujem aj Rade, ďakujem aj pánovi Lópezovi Aguilarovi, pani Sigle, Ďakujem slotiež tiež slovenskému predsedníctvu. Ďakujem tiež e, všetkým, ktorí toto umožnili. Ďakujem tiež lotyšskému a holandskému predsedníctvu, ktorý, vďaka ktorým tu e, dnes sme a sme to dosiahli. E, rada by som tiež spomenula pán Pirocoli, Lorenzo Aresal, pani Inga Melasie z Holandska, Maďori Barn a Niklas Francen, um, e, štátni zamestnanci, ktorí veľmi tvrdo pracovali na tejto téme a ktorí prispeli k tomuto historickému mílniku v oblasti, kde zatiaľ nebola žiadna europeizácia. Myslím si, že to treba spomenúť aj vo výbore pán Schröder, Ulrich Hoffmann, e, Jonka a Ďakujem teda aj komisii a ďakujem aj našim e, zamestnancom, právnemu servisu, um, lingvistom. E, skutočne dnes hlasujeme o veľkom kompromisnom texte DPH. To bol dosť komprom- kontroverzný bod to je ešte oblasť, v ktorej určite má zmysel spolupracovať. A vieme, aké ťažké to bolo dosiahnuť. Máme e, revíznu doložku v článku 18 o prahových hodnotách. Nechceme, aby úrad prokurátora bol príliš zaťažený um, sú tam ustanovenia v článku 4, revízna klauzula 4 roky, 400 tisíc eur a musíme e, sa uistiť, že to bude platiť pre všetky trestné, e, pre všetky e, trestné činy. máme tam tiež ustanovenie ohľadom doby premlčania. Žiadali sme tiež 8 rokov pre uplatňovanie, to je tiež zahnuté do reviznej doložky. E, táto smernica bola prijatá v druhom čítaní. E, dnes, ak sa dohodneme, tak e, napíšeme rade, oslovíme teda radu a ak rada môže prijať dohodnutú verziu z prvého či, v prvom čítaní, tak bude to skutočne historická chvíľa a ja vás vyzývam všetkých, aby ste hlasovali za. Thank you very much, Inge. And before we proceed... E, veľmi pekne ďakujem, Inge. A skôr než pristúpime k hlasovaniu, chcela by som uh, požiadať pána López Aguilera, aby niečo povedal. Ďakujem, ja by som takisto chcel využiť túto šancu na to, aby som každému zaželal krásny nový rok 2017 a Takisto podporujem všetko, čo povedala kolegyňa predo mnou, pani Gresle, spolu e, spravodajkyňa k tomuto dokumentu, ktorý je mimoriadne dôležitý pre EP ako celok je naozaj najvyšší čas na to, aby sme využili túto poslednú šancu na to, aby sme prijali túto smernicu a dôrazne odporúčam, aby sme postupili ďalej, pretože hneď od začiatku to bola mimoriadne komplikovaná záležitosť. Trvalo to celé 4 roky, ale skutočne tá, ten vývoj siaha ešte ďalej do minulosti, lebo trestnoprávny nástroj na európskej úrovni vnímajú Európania ako podozriví a to už dosť dlho bolo potrebné prekonať ťažkosti, s ktorými sme sa stretávali, e, ako je napríklad zahrnutie DPH ako zdroja pre rozpočet, čo je najdôležitejšie pre túto smernicu. My vnímame DPH za skutočne európsky finančný zdroj, takže už dlho sme viedli rokovania a našim cieľom bolo E, nájsť východisko a umožnoť, umožniť e, vytvorenie Úradu Európskeho prokurátora. Táto dohoda, ktorá bola napokon dosiahnutá, nie je pochopiteľne ideálna, je to kompromis, ale európskej trestnoprávnej legislatíve umožňuje e, získať e, pod pomoc zo strany tohto Európskeho úradu prokurátora. Rokovania týkajúce sa EPO, teda úradu Európskeho prokurátora, e, prešli mimoriadne náročnou fázou a tá na, ďalšia nás ešte čaká, ale my sme vytvorili predpoklady na to, aby sme mohli e, dosiahnuť ďalší pokrok a verím, že tá doterajšia dohoda je vyvážená, aj pokiaľ ide o podvody týkajúce sa DPH alebo možnosť podvodov vo verejnom verejnom obstarávaní, ktoré spadajú pod právomoc komisie. E, to, tu sú ustanovené minimálne aj maximálne e, sankcie, ako aj premlčacie lehoty. Ten e, kompromis je maximálny, aký sme mohli dosiahnuť a chcem poďakovať všetkým v Európskom parlamente, všetkým, ktorí boli zapojení do tejto práce a spolupráce, e, ktorá prebiehala celé roky. Ďakujem pani Grösle, ďakujem všetkým za podporu. Thank you very much, Juan, and I echo the... Veľmi pekne ďakujem. A ďakujem aj všetkým e, z oboch výborov, ktorých sa to týka. Dobre, takže teraz pristúpime k hlasovaniu o texte, ktorý je výsledkom e, medziinstitucionálnych rokovaní. Bude to uh, um, uh, elektronické hlasovanie jedno, elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali, prosím. Končím hlasovanie. A Návrh je prijatý 47 eh, hlasmi, 8 boli proti, nikto sa nezdržal. Blahoželám. So colleagues, uh, Mrs. Grassler and I will... Teraz, e, pani Gresle a ja pošleme list malskému predsedníctvu, ktorom uvedieme, že rada prijala dohodnutý text a že my sme ho v druhom čítaní prijali bez pozmeňujúcich e, návrhov. Čiže týmto sa končí e, naše spoločné zasadnutie výboru Libe a výboru Kont. So colleagues, while our uh, colleagues are leaving... Kolegovia z výboru CONT uh, nás opúšťajú a my teraz môžeme prejsť uh, k programu nášho výboru. Pokiaľ nie sú námietky, program bude považovaný za prijatý. Uh, len ešte poprosíme chvíľku, aby mohli kolegovia opustiť miestnosť. Potom by som chcel e, uviesť niekoľko oznámení. Let me make the, uh, uh, Mrs. Gabriel, do you have a point of order, please? faktická e, pripomienka. E, prepačte, že do toho vstupujem, ale predpokladalo sa, že pri druhom čítaní, pri druhom hlasovaní, máme téma druhé hlasovanie týkajúce sa vízovej povinnosti vo vzťahu ku Gruzinsku. Áno, áno, my sa k tomu dostaneme, nebojte sa, my pristúpime k tomu druhému hlasovaniu. To je totiž bod 5, 5 nášho programu, takže nerobte si starosti, my toto hlasovanie určite nevynecháme. We're just going to make some uh, chair's announcements and then we'll reach the vote, don't worry. Najprv niekoľko oznámení predsedu a potom uh, budeme hlasovať. Vážení kolegovia, chcel by som vás poprosiť, aby ste sa utišili, pretože mám niektoré oznámenia, z ktorých viaceré sú citlivé. A aj tí, ktorí odchádzajú, prosím, robte tak bez nejakého zbytočného hluku. Ďakujem. Prvé eh, oznámenie predsedu E, súvisí s tým, že sa poprvýkrát stretávame o teroristických útokov, teroristického útoku v Berlíne 19. decembra. Určite si pamätáte, že vtedy bolo zabitých 12 ľudí, vyše 40 bolo zranených a preto by som chcel otvoriť toto zasadnutie vyslovením e, uznania e, rodinám, príbuzným zosnulých a obetí a všetkých ďalších e, obetí. Ako viete, praxou v tomto výbore je vyjadriť našu sústrasť pri podobných e, udalostiach a preto by som chcel e, uistiť nemeckých kolegov vo výbore o našej najhlbšej sústrasti a prosím vás teda, aby ste vy sústrasť vyjadrili chvíľkou ticha. Poprosím vás, aby ste povstali. Thank you very much. Uh, ďakujem. Vážení kolegovia, mám tu aj niekoľko ďalších oznámení eh, eh, je to, týkajú sa vymenovania spravodajcov pani Grapiny, spravodajkyňov na návrh rady E, ktorý, ktorý sa realizuje rozhodnutie o e, automatizovaných údajov a výmeny týchto automatizovaných údajov v súvislosti s registračnými údajmi o vozidlách. Potom je to pán Fontána, ktorý je spravodajcom pre e, dokument o psychoaktívnych látkach a Ehm, ehm, teda podporím vašu podporu. Teraz delegované akty. Na zasadnutí 14. novembra v roku 2014 koordinátori sa dohodli, že rozšíria, že predržia lehotu na podávanie námietok až do konca decembra, pokiaľ ide o e, delegované nariadenie 514 e, e, z roku 2014 ktorým sa ustanovujú um, pravidlá pre azyl, migráciu, pre azylový migračný a integračný fond. Chcel by som vás informovať, že sme nedostali žiadne e, výhrady a na zasadnutí výboru LIBE 8. decembra 2016 boli e, predstavené tri nové delegované akty, okrem príloh k nariadeniu číslo 98 2013 na e, tá na eh, podávanie námietok bola stanovená na 14. decembra, žiadne výhrady neboli predložené. Eh, takže teraz týmto ešte dávam na eh, váš súhlas zápisnice zo zasadnutí z februára 2016, septembra, oktobra 2016. Eh, považujem ich za prijaté. Eh, čiže teraz nastáva ďalšie elektronické hlasovanie. Týka sa tretich krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc eh, v súvislosti s výnimkou pre Gruzinsko. Ako viete, dohoda, ktorá bola prijatá 13. decembra na poslednom trialogu a zasadnutí Koreperu Ehm, je e, predmetom tohto dokumentu. Teraz by som, e, skôr než začneme hlasovať o tomto dokumente, chcel poprosiť e, spolupravodajkyňu. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa prvom rade veľmi pekne poďakovať kolegom vo všetkých politických skupinách za podporu. My sme veľmi dobre spolupracovali od začiatku a Gruzinsko splnilo všetky kritéria, ktoré Európska únia stanovila na to, aby umožnila gruzinským štátnym príslušníkom e, cestovať v rámci tohto nového režimu do e, Európskej únie. Je potrebné, aby sa čo najskôr uzavreli technické postupy, aby sme mohli na plenárke vo februári hlasovať o tomto dokumente, aby sme všetkým um, gruzinským občanom vyslali jasné a pozitívne posolstvo. Ďakujem. Ďakujem, pani Gabriel, a ďakujem aj za všetky tie signály, ktoré vysiela uh, tento dokument. A pokiaľ sa nikto iný nehlasí o slovo, pristúpime rovno k hlasovaniu. Otváram hlasovanie o tomto dokumente. colleagues, if I could um, just ask for the EPP to adjust, because there are two extra... Máme tu, prosím, kolegovia z EPP, máme tu o dva uh, hlasy viac. Uh, Zrejme kolegovia veľmi nadšeným spôsobom vstúpili do nového roka, roka, ale už teraz tu máme len o jedného kolegu viac z EPP. Ešte stále nám tu jeden prevyšuje. Ja viem, že všetci ste dychtili hlasovať o tomto dokumente, ale naozaj poprosím, aby z EPP ste e, ubrali jeden hlas. Áno, už tam nie je. Všetci ste hlasovali, koniec hlasovania. A e, príjma sa 42 e, hlasmi z, proti dvom Dvaja zdržali. Teraz sa dostávame k bodu 6, to je predstavenie priorit malckého predsedníctva Rady Európskej únie v oblasti spravodlivosti a vnútra. Eh, je mi cťou privítať pána Karmela Abela, ktorý je malckým ministrom vnútra a národnej bezpečnosti, ako aj Ovena Boničiho, Eh, malského ministra spravodlivosti, kultúry a miestnej samozprávy. Eh, všetkých vás srdečne vítam a malskému predsedníctvu želám veľa úspechov, všetko najlepšie na nadchádzajúcich 6 mesiacov. Som veľmi rád, že ste obaja medzi nás prišli. Máme k dispozícii len obmedzený čas, takže budeme sa snažiť e, začať e, zavčasu, aby sme mali priestor aj na otázky od poslancov. Najprv by som oboch vás poprosil, aby ste e, predstavili v krátkom vyhlásení E, svoj program a potom budú mať aj poslanci šancu klásť otázky. Toto je bežný formát, vy ste o ňom boli informovaní. Takže ak Poprosím vás, aby ste sa e, snažili hovoriť e, primerane stručne, aby sme mali viac času na diskusiu a na otázky poslancov, ktoré sa budú určite týkať relevantných oblastí. Prosím, aby ste na to pamätali. Ešte raz vás oboch srdečne vítam. Poprosím najprv pána ministra Avelu, aby e, začal. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pán predseda, pán Moraes, vážení členovia Európskeho parlamentu, som veľmi rád, že môžeme prezentovať priority malckého predsedníctva. Už za, za tých posledných 6 rokov sa e, Európa snaží rozvíjať respektíve 60 rokov sa snaží Európa rozvíjať mier a prosperitu e, v čase, keď mnohí boli skeptickí, ako to môžeme urobiť. Pri 68. výročí eh, je to pre nás privilégium, že môžeme predsedať Rade Európskej únie. Je to čas, keď spoločne mm, musíme podniknúť e, naše kroky a musíme ochraňovať to, čo sa doteraz dosiahlo. A e, musíme sa snažiť tiež e, prezentovať tento projekt, tento úspech našim občanom, pretože častokrát na to občania zabudajú, čo sa dosiahlo. Európa potrebuje nový stimul. Nedávne udalosti v EÚ jasne ukázali potrebu E, zomknutosti a potrebu toho, aby EÚ bola bližšie k občanom, aby efektívne komunikovala s nimi. E, sú potrebné efektívne opatrenia, ktoré môžu poskytnúť lepšie príležitosti občanom e, realizovať svoje ambície a špirácie. Politické udalosti posledných rokov zanechali stopy na nás všetkých. Potrebujeme reformy, to viac než kedykoľvek predtým. A musíme byť tiež bližšie k ľuďom. To je dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Udalosti minulého roku otriasli základmi európskeho projektu. Malta je odhodlaná prispieť k ochrane európskeho projektu e, počas nášho predsedníctva a spoločne s, aj s vami, s Európskym parlamentom, myslím si, že Európska únia môže byť silnejšia. Vieme, že 6 mesiacov je relatívne krátky čas, ale sme ambiciózni a myslíme si, že môžeme napredovať v našom projekte a môžeme mu dať väčšiu vierohodnosť. Poznáme svoje obmedzenia, ale tiež poznáme svoju silu, svoje prednosti. Budeme spolupracovať s Európskym parlamentom e, v duchu spolupráce a čestnosti e, zástupca premiéra, minister financií a líder opozície sú bývalí členovia Európarlamentu a aj vďaka tomuto si uvedomujeme význam tejto inštitúcie a význam vás ako členov parlamentu, keďže ste zákonodarcovia v mene všetkých občanov. Sme veľmi radi, že môžeme predsedať Európskej únii, teda Rade Európskej únie. A hlavný princíp, ktorý bude usmerňovať naše predsedníctvo, je to, že chceme priniesť nový stimulus do snách, ktoré by mali priniesť a priviesť občanov bližšie k EÚ a tiež zapojiť všetkých do tohto projektu. Identifikovali sme 6 priorít, migrácia, bezpečnosť, jednotný trh, susedská politika, sociálna inklúzia a námorné otázky. Pretože vo všeobecnosti sme presvedčení, že naši ľudia majú určité spoločné obavy, ktoré musíme riešiť. Nebudem teraz individuálne riešiť každú prioritu alebo e, detálnejšie o tom hovoriť. E, e, na budúcom plenárnom zasadnutí náš premiér tak urobí v Štrásburgu. Budem skôr hovoriť o pracovnom programe v oblasti, ktorá sa týka vašej skupiny. Predovšetkým vnútorné otázky, to je aj e, oblasť, ktorej pôsobím. Tešíme sa, že budeme môcť prispieť k snahám Európskej únie, ktoré neustále e, tiež spájajú e, snahy jednotlivých členských štátov. Nepochybne budeme čeliť mnohým výzvam, v našej práci. Je to oblasť, e, kde nikdy nie je taký pokoj. Vždy treba byť ostražitosti, predovšetkým, keď hovoríme o výzve migrácie a hrozbe terorizmu. Pokiaľ ide o túto oblasť, určite prechádzame náročnými časmi a preto je potreba, aby sme všetci spolupracovali, členské štáty ako aj inštitúcie tak, aby sme mohli podniknúť konkrétne kroky správnym smerom. Výzvy, ktoré predstavuje migrácia a hrozba terorizmu, určite budú znamenať, že aj tieto otázky budú prioritami a budú v popredí počas predsedníctva. To ukázali aj naše skúsenosti v roku 2016. Európa zažila veľký nápor príchodu migrantov počas roku 2016 a to si vyžaduje ďalšie snahy, ďalšie kroky, okamžite ako aj z dlhodobého hľadiska. Migrácia bude preto jednou z hlavných priorit maltského predsedníctva a budeme sa snažiť napredovať najlepším možným spôsobom v tejto oblasti, tiež tak, že budeme postupovať spoločne a komplexne. E, tie návrhy, ktoré sú momentálne už na stole, ktoré povedú, povedú k spoločnému e, európskemu azylovému systému a k jeho reforme, sú našou prioritou. E, práce na tomto systéme už prebiehajú a budeme sa snažiť napredovať maximálnym spôsobom. Návrhy pre e, transformáciu európskeho podporného systému pre azyl pre plnohodnotnú, do plnohodnotnej agentúry EÚ. E, budeme podporovať tieto snahy tak, aby to bolo efektívne. Efektívna agentúra mohla e, poskytovať potrebnú pomoc. Pokiaľ ide o Eurodac, budeme spolupracovať s radou aj s parlamentom Celkovo malcké predsedníctvo sa bude snažiť dosiahnuť čo najväčší pokrok, pokiaľ ide o reformu spoločného európskeho azylového systému a budeme spolupracovať parlament, s parlamentom v tých otázkach, e, kde môžeme dosiahnuť tento pokrok. E, zatiaľ sú však ešte obmedzené isté opatrenia, respektíve kroky, ako aj rozdelenie kompetencií a zodpovednosti. Budeme musieť naďalej o tomto diskutovať konsistentným spôsobom, aby sme mohli dosiahnuť pokrok a samozrejme vždy zobrať aj na vedomie obavy všetkých. Videli sme, že prílev e, žiadateľov o azyl predstavuje veľkú výzvu pre EÚ ako celok a možno aj viac než tie ekonomické výzvy. Potrebujeme sa poučiť z našich predchádzajúcich skúseností, zo skúseností predchádzajúcich rokov a ubezpečiť sa, že máme tie potrebné nástroje, aby sme mali systém, ktorý funguje nielen tedy, keď je dobré, ale aj vtedy, keď čelíme tlakom. Ako viete, Európska rada v decembri diskutovala o tom, ako aplikovať princíp zodpovednosti a solidarity v budúcnosti. A ako nadviazať na dosiahnutý pokrok a, a v oblastiach konvergencie, ktoré sa identifikovali, e, rada má za cieľ dosiahnuť e, konsenzus, e, pokiaľ ide o azylovú politiku. Určite urobíme to, čo je v našich silách, aby sme to dosiahli. Máme povinnosť ako členovia Európskej únie E, konať zodpovedne a solidárne a v súlade s tým, čo je uvedené v zmluve. A tiež musíme samozrejme dodržiavať naše spoločné rozhodnutia. Je to aj otázka e, vierohodnosti a toho, aby sme vlastne vyslali to správne posolstvo svetu. A preto my ako predsedníctvo budeme pokračovať v implementácii opatrení, ktoré sa dohodli aby sme mohli pomôcť eh, Taliansku a Grécku. Eh, preto budeme tiež eh, pokračovať v implementácii rozhodnutí o relokácii, hotspotoch a o rozmiestnení expertov. Ale samozrejme, to nestačí. Nestačí, aby sme mali len dobre fungujúci azylový systém. Musíme sa pozrieť na migráciu komplexne aj tým, že budeme riešiť externý rozmer migrácie a azylu. Je tu neustála potreba zlepšovať spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu. Toto je skutočne kľúčové, aby sme pozastavili e, prílev migrantov, aby sme sa ubezpečili, že vlastne tí, ktorí nemajú nárok tu ostať, budú môcť byť vrátení. Musí tu byť prvok e, pomoci, ale tiež prvok navrátenia a readmisie. Ak sa tento aspekt bude ignorovať, naše snahy v oblasti migrácie budú zbytočné a riskujeme, že prídeme o našu vierohodnosť. Pokiaľ ide o tretie krajiny, budeme pokračovať naďalej e, v práci na e, smernici o modrej karte pre vysoko kvalifikovaných pracovník tretích e, krajín. A Spoločne e, s e, s vonkajšou zahraničnou službou budeme e, pracovať v rámci partnerských rámcov s tretimi krajinami, ale samozrejme ešte istý pokrok sa dosiahol, ale ešte treba toho veľa urobiť, aby sa dosiahol pokrok napríklad s Líbiou a ďalšími africkými krajinami, aby sme posilnili ich úlohu ako partnerov v riadení migrácie. E, vonkajšiemu rozmeru migrácie venujeme veľkú pozornosť. Aj preto predsedníctvo e, chce e, nadviazať aj na summit z novembra stretnutím vysokých predstaviteľov v februári 2017 vo Valete E, vieme, že e, toky migrantov sa znížili, aj keď e, sa úplne nezastavili. Potrebujeme naďalej pracovať tak, aby sa rešpektovala dosiahnutá dohoda. Tiež musíme v rámci riadenia migrácie snažiť sa o účinnú ochranu a riadenie vonkajších hraníc. Význam tohto je ešte dôležitejší e, v súvislosti s bezpečnostnými aspektmi. Musíme zároveň e, zaručiť ochranu hraníc, ako aj plynulý prechod cez hranice. E, v rámci nášho tria chceme podnikať potrebné kroky v aj prostredníctvom iniciatívy Smart Borders, inteligentné hranice. Minulý december rada vyzvala európskych zákonodarcov, aby do júna 2017 vytvorila efektívny systém riadenia vstupu a výstupu do EÚ a tešíme sa na spoluprácu s parlamentom. Tiež rada vyzvala k napredovaniu v rámci systému, Európskeho cestovného systému e, informácie a autorizácie ETIAS. E, treba odstrániť existujúce nedostatky, e, integrovať existujúce politiky a predsedníctvo si stanovilo ambiciózny cieľ dosiahnuť koncenzus medzi členskými štátmi do júna 2017. Dúfame, že rokovania s Európskym parlamentom sa môžu začať v druhej polovici tohto roka. Novo predložené návrhy o šengenskom informačnom systéme by mali zlepšiť využívanie tohto systému v boji proti terorizmu. Hrozba terorizmu a hrozba bezpečnosti pre našich občanov, ako sme videli minulý rok, je realitou a tento boj zostáva našou prioritou. Musíme uznať, že profil terorizmu sa za posledné roky zmenil a EÚ teraz čelí e, rôznorodým, rôznorodým hrozbám a výzvam, ktoré si vyžadujú našu reakciu. Preto musíme venovať pozornosť e, významu obnovenej e, vnútornej bezpečnostnej stratégii a tiež e, riadeniu a výmene informácií. Tiež e, sa tešíme na respektíve chceme nadviazať na prácu expertnej skupiny na vysokej úrovni o výmene informácií a interoperabilite aby sme tak zaručili bezpečnejšiu e, Európu pre našich občanov. Tešíme sa tiež na diskusie o boji e, proti vážnemu a organizovanému zločinu. E, privedieme ku koncu tento politický cyklus 2013 až 2017 a potom budeme viesť diskusie o výbere nových priorít na ďalšie 4 roky v novom politickom cykle. E, budeme môcť dosiahnuť pokrok e, v tomto nabitom programe, iba ak budeme mať podporu členských štátov, ak budeme mať dobrú spoluprácu medzi našimi inštitúciami. Tešíme sa na našu spoluprácu, aby sme mohli dosiahnuť pokrok vo všetkých oblastiach v záujme našich občanov a Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pána Bela. E, teraz by som chcel požiadať e, pána Boničiho, aby hovoril 10 minút, aby sa pridržal tohto časového limitu, lebo určite bude mať, budeme mať veľký počet otázok. Takže požiadam o dodržanie tohto limitu a vítam vás. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Morajs. Ja sa budem snažiť dodržať e, ten časový limit, ktorý mám. Pre mňa je veľkou cťou, rovnako ako pre pána Avelu, pre nás všetkých, byť tu. Hmm my už sme sa na to pripravovali dlho pred predsedníctvom. My sme teraz tu pred Európskym parlamentom a je to skutočne česť. A to nehovorím preto, že by som to a zdá len mal povedať, ale sme o tom presvedčení, pretože Európsky parlament je inštitúcia, ktorej sa všetci zodpovedáme Práca na pôde Európskej únie sa často vníma ako technická práca, ktorá sa netýka priamo občanov, ale našou povinnosťou je občanom vysvetliť, že naša práca sa robí na to, aby sa zlepšil ich život. Dnes budeme diskutovať o otázkach vnútra a spravodlivosti. A možno, že nie na všetkom sa dohodneme, ale pracujeme s cieľom, aby sa zlepšil život rodín a aj e, podnikov. A toto je téma blízka môjmu srdcu, nie len preto, že som advokát, ale preto, e, lebo som presvedčený, že sa to týka základných hodnôt a princípov demokratickej spoločnosti, ktoré vychádzajú z rešpektu ľudskej dôstojnosti, bez slobody, demokracie, e, rovnosti a právneho štátu. To znamená, tak ako sa hovorí v zmluve, e, to sú spoločné hodnoty, všetkým členským štátom, pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spolavodlivosť, e, rovnosť. To sú princípy, ktoré musia prevládať a tieto hodnoty a to, čo sa nám podarilo tu dosiahnuť, by sme nemali brať ako samozrejmosť. Malta sa poprvýkrát e, ujíma predsedníctva a je to s cieľom vytvoriť e, ešte silnejšiu Európu, prehlbiť a posilniť spoluprácu, bez ohľadu na to, aké sú medzi nami rozdiely. A Malta chce prijať túto výzvu a takisto využiť túto príležitosť ako predsedajúca krajina Rady Európskej únie. Historicky vzaté bola vždy Malta počas rokov a niečo ako most, e, ktorý e, bol medzi rôznymi kultúrami, národmi, e, systémami, tradíciami a aj náš jazyk je vlastne e, takým spojením všetkých týchto rôznorodých tradícií. A práve táto schopnosť e, spájať e, by mala byť niečo, čo pomôže Malte a pri predsedníctve a pri rokovaniach so spolu zákonodarcami. Maltské predsedníctvo v Rade Európskej únie sa zameria na celý rad dôležitých e, spisov, o ktorých by som dnes do poludnia chcel hovoriť. Našou hlavnou prioritou je niečo veľmi priamočiare, jednoduché a to dosiahnuť e, čo najväčší pokrok, ako je len možné. A to znamená, že máme pred sebou skutočne náročné obdobie. Počas predsedníctva budeme e, vždy prihliadať na to, aby ústredným bodom všetkej našej pozornosti boli občania. Vytvorenie Európskeho úradu verejného prokurátora EPPO, to je jedna z vecí, a takisto aj ochrana ehm, finančných záujmov Európskej únie, smernica PIF, ehm, nariadenie ehm, Eurojust, toto sú všetko veľmi relevantné veci bez ohľadu na tie technické aspekty veľmi relevantné pre našich občanov a spoločnosti. A práve preto budeme pracovať veľmi usilovne, aby sme pokročili v diskusiách o týchto návrhoch a veľká väčšina e, poslancov už e, odsúhlasila e, nariadenie, návrhu, návrh nariadenia textu o EPPO a veľká väčšina členských štátov to už osúhlasila. Niekoľko členských štátov však povedalo, že sa nebudú zapájať do práce tohto nového úradu. No ale legislatíva by sa mala prijímať jednoznačne, e, jednohlasne a takisto s, formou, s podporou parlamentu potom ako sa formálne odhlasuje e, celá záležitosť e, na rade ak e, však nebude jednohlasnosť, tak zmluva dáva možnosť, e, aby aspoň 9 e, členských štátov postúpilo návrh Európskej rade. A ak Európska rada nenájde konsenzus, tak sa môže v súlade s článkom 86 zmluvy o fungovaní Európskej únie spustiť proces posilnenej spolupráce E, neviem teda, či bude 9 štátov, ktoré spustia e, tento e, postup, ale tie rokovania prebiehajú a ja verím tomu, že sa to pravdepodobne stane. Takže my chceme ďalej byť v úzkom kontakte s parlamentom pri realizácii všetky, všetkých týchto postupov. Okrem toho chceme zorganizovať medzinárodnú konferenciu, ktorá sa tohto týka, pretože vytvorenie funkčného úradu EPO je niečo, čo by chcela Malta dosiahnuť do konca svojho 6-mesačného predsedníckého obdobia. A pokiaľ ide o návrh nariadenia, Eurojust eh, rada dokončuje rokovania o eh, tomto materiále eh, a dokončila počas e, lotišského predsedníctva v marci 2015. A teraz je rada pripravená začať diskusie a rokovania s parlamentom, ktoré sa budú týka na, týkať návrhu tohto nariadenia. Boj e, proti terorizmu je samozrejme takisto veľmi dôležitou prioritou. Teraz máme dohodu Eh, ohľadom smernice eh, pre boj proti terorizmu a budeme sa snažiť o jej eh, definitívne prijatie. Akčný plán komisie ktorý sa zaoberá na posilnenie boja proti terorizmu. Takisto počíta s ďalšími diskusiami, pokiaľ ide aj o pranie špinavých peňazí a trestné stíhanie v tejto oblasti. Tie rozpravy už začali a takisto ide aj o vzájomné uznávanie e, konfiškácie e, ziskov z trestnej činnosti. Okrem toho je tu nový návrh e, komisie o AKRES, nový informačný systém E, v oblasti trestného práva. Takisto sa budeme snažiť, aby aj toto postupovalo efektívne. No a okrem toho, tu je ešte otázka e, elektronických e, dôkazov, liberalizácie víz, o tom sme hovorili dnes do poludnia. My sme radi, že Rada aj Európsky parlament dospeli k dohode ohľadom návrhu na revíziu súčasného mechanizmu e, pozastavenia a slovenské predsedníctvo vytvorilo predpoklady na ďalšiu liberalizáciu e, e, víz. Sme takisto radí, že sa podarilo dosiahnuť dohodu ohľadom liberalizácie víz pre Gruzinsko počas slovenského predsedníctva a Malta sa bude snažiť o liberalizáciu víz pre Ukrajinu v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom a pritom budeme monitorovať aj vývoj situácie v Kosovu a v Turecku, pokiaľ ide o ich približovanie sa k naplneniu akčných plánov ohľadom liberalizácie víz. Potom je tu ešte a ďalšia a aktivita slovenského predsedníctva, ktoré vyhodnotilo pokrok, e, ktorý sa dosiahol v tejto oblasti a my e, podporujeme plne tie hlavné e, výsledky toho hodnotenia a podporujeme takisto potrebu pokračovať v dialógu s radou. Rada sa dohodla na potrebe Eh, efektívneho dialogu a ide o to, aby sa zabezpečilo, že ten dialog bude čo najužitočnejší. A my sa domnievame, že Európsky parlament eh, aj eh, rada majú ten istý cieľ, to znamená preukázať naše odhodlanie posilniť právny štát v, Českej, v Európskej únii a členských štátoch. My samozrejme počítame s vašou podporou Samozrejme, sú veci, na ktorých sa e, zhodneme a na ktorých sa nezhodneme, ale som presvedčený, že spoločne môžeme dosiahnuť e, dôležitý pokrok e, v prospech našich občanov, firiem a spoločnosti. Musíme Európe ukázať, že skutočne vieme priniesť zmeny do života občanov. Ale ja by som chcel využiť teraz príležitosť, aby som opäť povedal, že sme odhodlaní konať ako sprostredkovateľia e, Malta vždy e, konala ako sprostredkovateľ s dobrým úmyslom, e, tak aby sme naplnili strategické priority európskej agendy a to v úzkej spolupráci s týmto parlamentom. Ďakujem vám. Ďakujem, pán Boniči. A ja viem, že ste venovali veľa práce príprave vášho predsedníctva a za to vám chcem e, poďakovať. A teraz e, máme priestor na otázky. Ja bohužiaľ budem musieť e, o 10. odísť na osobi, mimoriadne zasadnutie CCC, takže pani Galer ma potom nahradí. Potom teda, a, a takže teraz dám slovo tým, ktorí sa prihlásili E, najskôr e, koordinátori, ale zo, rečínsky zoznam myslím, že má pani Geller. Požiadam pani e, Geller teda, aby sa ujala slova. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani ministri za dnešnú prezentáciu. Malské predsedníctvo je pre moju krajinu chvíľou skutočne, kedy môžeme byť hrdí a my veríme tomu, že malské predsedníctvo bude úspešné pre Európu napriek všetkým tým geografickým realitám a e, celkovo ťažkej situácii. Ja by som chcela hlavne hovoriť o imigrácii a dublinskej reforme. Chcem sa spýtať, či ste spokojní s návrhom komisie a čo by ste chceli zlepšiť a či ste pripravení pripojiť sa k nám v parlamente e, v tom, že e, skutočne budeme spoločne tlačiť na e, európsku solidaritu a spoločné zdieľanie zodpovednosti medzi členskými štátmi. Aké konkrétne um, pravidlá predpokladáte pre, ne, pre maloletých bez sprievodu? A potom ten spis EPP, o, vy ste o tom hovorili, a môžete nám konkrétnejšie povedať, kam chcete, aby sa tento e, spis e, uberal, akým smerom počas malckého e, predsedníctva. Máme tu Panama Papers, veľký škandál a jedným z hlavných problémov nielen v Malte, ale aj, na Malte, ale aj v Európe je korupcia. Takže čo chcete urobiť v rámci malského predsedníctva, aby ste riešili výhrady Malťanov aj iných občanov Európskej únie, pokiaľ ide o korupciu. Pani Sipel, ďakujem. Ja by som chcela ešte dodať eh, niekoľko bodov k otázkam eh, migračnej politiky, spoločnej zodpovednosti a solidarity, lebo tu máme určitý nedostatok. Eh, my by sme chceli, aby nám malské predsedníctvo povedalo, ako by chcelo postupovať tak, aby sa zapojilo viac členských štátov. Mm, myslím si, že je trocha cynické, že niektoré členské štáty eh, síce nie, eh, nenamietajú odvore, otvorene proti príjmaniu utečencov, ale vytvárajú pre nich také životné podmienky, v dôsledku ktorých eh, títo odchádzajú z takýchto krajín. Ak týmto ľuďom nedáte status utečenca, ak im nedáte potrebné životné podmienky a možnosť pracovať, tak samozrejme odídu. Ale zároveň hovoríme o novom azylovom systéme a hovoríme o sankciách proti utečencom, ktorí nezostanú v krajine, v ktorej by mali zostať. Takže na to sa treba pozrieť a zároveň máme aj situáciu, kedy utečenci umierajú v Európe. E, niektorí e, zmrzli, podchlad, zomreli v dôsledku podchladenia, žijú v ubytovniach, kde je nedostatočné vykurovanie a podobne. A hovoríme pritom o Európskej únii. Uvedomujeme si, že hospodárska situácia v jednotlivých krajinách únie je rôzna, ale je skutočne, skutočne úplne nemožné dohodnúť sa pri najmenšom na tom, aby títo ľudia, ktorí prichádzajú do Európskej únie, mali aspoň základné dôstojné podmienky. Ja tu chcem teda hovoriť o politickej stratégii, nie o smernici, ale o tej politickej stratégii, ktorú máte, aby sa rešpektovali pri najmenšom niektoré princípy humanitných štandardov. Vzhľadom a pokiaľ ide o spoluprácu s tretími krajinami, ja úplne súhlasím s tým, že je to potrebné a chcela by som si takisto vypočuť viac o tom, aké sú kritériá, pokiaľ ide o dohody o spoluprácu s tretími krajinami a o akú spoluprácu by malo ísť a ako by ste napríklad chceli dosiahnuť väčšiu mieru príjmania, spätného príjmania občanov zo strany krajín e, pôvodu. E, a pokiaľ ide o EPPO, ešte sa pridám k otázke Roberty Mecoli. Ja myslím, že veľmi dobre viete, že my by sme chceli mať e, v parlamente európskeho prokurátora, ale e, možno bude e, potrebné vytvoriť novú inštitúciu, ale Myslíte si, že ak sa vytvorí takáto nová inštitúcia, bude to skutočne vnímané e, e, európskymi občanmi ako niečo, čo má pridanú hodnotu k tomu, čo už existuje na vnútroštátnej úrovni? E, Pane Wikström, ďakujem. Ďakujem za to, že ste prišli, aby ste sa s nami podelili o vaše názory. A, a ďakujem vám za tie zaujímavé výmeny názorov, ktoré medzi nami sa už konali a teším sa na tie, ktoré nás ešte len čakajú. Chcem zablahoželať malskému predsedníctvu za, eh, k, k tejto úlohe v tejto veľmi citlivej ére a verím, že bude schopné využiť možnosti a príležitosti, pokiaľ ide o zmeny a modernizáciu európskeho azylového systému ktorý je na najvyš potrebný. Ľudia očakávajú, že Európska únia v tom e, niečo urobí. Počítame s vašou pomocou a cením si vaše úsilie a vaše odhodlanie, ktoré ste práve vyjadrili. Um, rovnako ako kolegovia by som sa chcela zmieniť o otázky utečencov. Nechcem však opakovať to, čo tu už odznelo o potrebe um, dať e, ľuďom šancu na ďalší život, šancu na to, aby sa čo najskôr integrovali e, a aby nedochádzalo k tým sekundárnym posunom, pohybom e, týchto utečencov. Ale sú to aj ďalšie veci, ako je schengenský informačný systém ako celok. Musím povedať úprimne, že šengenský priestor je citlivý a už viac rokov my v Európskom parlamente prejavujeme veľké znepokojenie e, týkajúce sa e, malskej schémy individuálneho investičného programu. To znamená, že to je schéma e, vydania pasu za hotovosť Ehm, je to eh, už eh, vyše 700 jedincov dostalo takto občianstvo EÚ cez Maltu výmenou za investície a dary eh, na Malte. Väčšina z nich pochádzala zo Sovietskeho zväzu, bývalého Sovietskeho zväzu, z Blízkeho východu a ďalej tu e, začína sa uplatňovať e, na Malte aj schéma čínskych investícií. Na všetkých zaujíma úloha utečencov a možnosť ľudí zachrániť si život v Európe. Je paradoxné, že v tejto situácii sa toto ešte stále na Malte deje a bola by som rada, keby ste nám vysvetlili, ako vlastne môžete pokračovať takýmto spôsobom, keď vidíte, e, aké potrebné je, aby ľudia dostali prístup k Európe, do bezpečnosti, k bezpečnosti v Európe Eh, k ďalším šancám pre ich život. Možno, že nie je správnou prioritou eh, poskytovať takúto možnosť mimoriadne bohatým jedincom z bývalého Sovietskeho zväzu či Číny, Mohli by ste sa k tomu prosím vyjadriť, ale teraz niečo k vášmu odhodlaniu a prioritám. Ja sa veľmi teším na spoluprácu s vami na spoločnom európskom azylovom systéme, predovšetkým pokiaľ ide o Dublin a takisto by sme chceli pomôcť pri uh, uh, práci so šengenským informačným systémom, ako aj vôbec k informačnej výmene na tieto témy. Ďakujem. E, v prvom rade by som vám chcela zablahoželať k predsedníctvu v, v Rade EÚ. Máme, vkladáme veľké nádeje vo vaše predsedníctvo a veríme, že bude presadzovať mnohé dôležité veci a nájde aj riešenie pre mnohé z nich. My sme pochopiteľne pripravení vám v tom pomôcť. Prvá otázka sa týka migračnej azylovej politiky. Um, hovorili ste o migračnej politike založenej na solidarite, ale veľa sa už povedalo aj o utečencoch a moja otázka je, čo si myslíte o Dublime? Aké argumenty chcete predložiť v rade na túto tému a ako chcete E, spolupracovať s komisiou. Predbežne nie je táto situácia e, celkom vyvážená vzhľadom na to, že mnohé diskusie týkajúce sa návrhu nariadení e, nie sú celkom ešte dotiahnuté. Čo by ste teda chceli povedať k tejto otázke utečencov? Po druhé, chcete podporiť e, Taliansko a Grécko. My takisto podporujeme tento e, postoj, pretože naozaj migračná politika sa týka e, dosť výrazne týchto dvoch krajín, ale mohli by ste to trocha konkretizovať. My vieme, že dohoda s Tureckom mala za následok zniženie počtu migrantov prichádzajúcich do Európy, ale v súčasnosti nie je veľmi účinná. Táto dohoda, predovšetkým Grécko, má veľké ťažkosti s um, so starostlivosťou o utečencov. Uh, a takisto Nemecko. Nemecko v, Nemec- v budúcnosti hodla vyhostiť utečencov do e, Grécka. E, otázka je, že či by, teda, či by krajiny ako je Nemecko mali v rámci Dublinu vyhostiť utečencov, e, alebo aký máte iný, ak máte iný názor, tak by nás zaujímalo. Okrem toho by som chcela niečo povedať aj Ehm, niečo na margo afrických krajín. Súhlasíte s mojou politickou skupinou v tom, že krajiny, v ktorých vládnu diktatúry, ako je Sudán, by nemali ehm, byť súčasťou ehm, partnerstie v oblasti migrácie a navratovej politiky. Veľmi by nás zaujímalo, či máte záujem Ehm, e, to, aké režimy, s akými režimami máme do činenia. Ďalej sú to bezpečnostné opatrenia týkajúce sa boja proti terorizmu. Ehm, už dávno sa nám slubovalo, že budú vyhodnotené všetky opatrenia, ktoré v Európe už teraz existujú Takže bolo by potrebné tieto opatrenia čo najskôr um, vyhodnotiť. Stane sa tak e, počas vášho predsedníctva, vyhodnotia sa opatrenia na boj proti terorizmu a na posilnenie bezpečnosti Inými slovami, je tu už určený nejaký časový rámec. Prosím vás, aby ste sa pridržiavali prideleného času, v opačnom prípade nebudú mať priestor kolegovia. pani Sargentini, ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som privítať e, malské a uvítať e, malské predsedníctvo EU, Rady EU. Ja som minulo, minulých rokoch mala viackrát možnosť e, s vami, pána Bela hovoriť o azylových a migračných otázkach. Čo ma však dnes prekvapuje je, že eh, hoci tie naše diskusie boli plodné a zaujímavé, ale dnes eh, ste vyšli z prejavom, ktorý by mohlo pokojne dať v minulosti slovenské predsedníctvo. Migrácia a e, azyl to sú oblasti, kde komisia navrhuje len represívne veci a veri, verili sme, že vy uh, uspokojíte uh, záujem progresívnej časti tohto parlamentu, aby sa situácia nezhoršovala že sa bude klásť väčší dôraz nielen na e, ochranu hraníc, ale aj na solidaritu. Vy sa nachádzate uprostred Stredozemného mora, najbližšie k Afrike a vy viete, že tu nejde o faktoroch púl, priťahovanie, tu ide o faktoroch push. Je potrebné e, zastaviť týchto utečencov. Väčšina e, stredozemného mora patrí e, k vašim vodám, vy tam zachraňujete ľudí, vyťahujete ich z vody, ale na európskej pevnine hovoríme o ochrane hraníc krajín, ktoré sú vnútrozemské. Ďalej, ja od vás neočakávam, že budete vychrániť e, severozápadnú alebo strednú Európu. To nie je e, ten hlavný bod programu. My potrebujeme diskusiu o tom, ako kontrolovať, ovplyvňovať nebezpečné trasy, ktoré vašu e, úlohu ešte stiažujú. Zo sociálno, za sociálno-demokratické švedského ministra malého ostrovného štátu obklopeného morom a blízkosti Afriky očakávam niečo, čo bude hovoriť o európskej solidarite, lebo keď sa bude na, v Európe presadzovať e, teraz existujúce, budú presadzovať existujúce legislatívne návrhy, situáciu Malty to neuľahčí. Inými slovami, čo bude hlavný dôraz migračnej e, krízy? Našťastie na Malte je teraz 13 až 14 stupňov, nemáte sneh, ale pozrite sa na snehom zasypané Grécko a našu snahu e, presadzovať EU, e Turecko politickú dohodu. Myslím si, že toto nezabraní tomu, aby tam ľudia e, neumierali. Ale ja som spravodajkyňov na túto tému už dlhý čas a e, veľmi ma znepokuje, že Ehm, Malta sa opakovane spomína v súvislosti s vyhýbaním sa daňovej povinnosti a s e, rôznymi nekalými praktikami a prosím, aby ste nám k tomu niečo povedali. Ďakujem, týmto sa skončí um, výmena názorov s koordinátormi a e, aby mali aj ministri možnosť e, reagovať. Teraz by som chcela prečítať mena kolegov, ktorí požiadali o slovo a týmto považujem tento zoznam za uzavretý. Mr. López Aguiar, Mr. Niedermüller, Mrs. Gomez, Mrs. Kienge, Mrs. Grappini, uh, Mrs. Schlein, Mr. Zdehovsky, Mrs. Spinelli. And I would like to ask you to keep to very strict time frame. Uh, poprosím vás, aby ste uh, veľmi uh, e, úzkoslivo dodržiavali pridelený rečnícky čas, to znamená 1,5 minúty, aby sme mali možnosť vypočuť si aj reakcie ministrov. Pani Holmajer, prosím. A e, ďakujem, pani predsedajúca, vážení pani ministri, mám tieto otázky. Na rozdiel od toho, čo práve povedala pani Sargentini, ja som presvedčená o tom, že riešenia je možné nájsť v súčinnosti s africkými krajinami. Nehovorím len o návratoch do Afriky, ale pokiaľ sa dohoda o návratoch bude realizovať ta, e, v kombinácii s pomocou pre e, vidiecké oblasti a občanov týchto e, krajín, tak sa dosiahne pokrok. Eh, je pravda, že nie všetky krajiny v týchto v Afrike to vážne myslia s ochranou ľudských práv, ale bolo by možné eh, tejto, túto, túto oblasť podporovať v týchto krajinách. Čiže nejde tu iba o návrat eh, ľudí do krajín pôvodu, ale aj o pomoc týmto krajinám budovať demokraciu. A teraz e, niečo k výmene názorov, e, prepáčte, k výmene dát. E, v posledných mesiacoch ste, v poslednom vystúpení ste hovorili, že členské štáty by mali venovať väčšiu pozornosť včasnej výmene údajov týkajúcich sa terorizmu. Eh, máte v úmysle eh, prijať širšie opatrenia, aby ste dosiahli pokrok v tejto oblasti? Ďakujem, pán predseda. Pani predsedajúca, ďakujem všetkým. Ja sám som z Malty a hoci naša krajina je veľmi malá, berieme toto predsedníctvo veľmi vážne. Niekoľko uh, otázok k tomu, čo ste povedali, najprv k pánovi Abelovi. V súvislosti s migráciou ste sa zmienili o solidarite. Mohli by ste prosím e, byť e, konkrétnejší, napríklad e, pokiaľ ide o premiestnenie osôb z Grécka a Talianska. Ako viete, to premiesňovanie e, je skutočne veľmi obmedzené a zďaleka nedosahuje predpokladaný počet 600 tisíc osôb, čiže to by bol potrebný výrazný pokrok, e, ktorý sa však nedosiahne, pokiaľ nebude skutočná solidarita. Preto považujeme solidaritu za veľmi dôležitú pre Maltu. E, takisto by ma zaujímalo, ako sa malcké predsedníctvo hodla e, vyrovnať s otázkou e, premiesňovania osôb a čo plánuje urobiť, aby sa tento plán realokácie lepšie implementoval. Spomenuli ste to medzi vašimi prioritami. Teraz otázka na pána Boničiho, ktorá sa týka nariadenia Brusel 2, konkrétne práv detí a problémov e, rozdielov medzi právnymi systémami, e, e, to znamená medzi rodinným právom v jednotlivých štátoch, napríklad v prípade detí, ktoré sú odlučené od rodiny a žijú v rôznych krajinách. Ako chce predsedníctvo podporiť e, toto nariadenie alebo posilniť účinnosť e, e, a revidovať nariadenie Brusel 2. To, a to sú tam aj ďalšie veci, ktorým by sa malo venovať malské predsedníctvo. Ďakujem. Ďakujem pán ministrom. Mám otázku na pána Karmelu. Ako viete, bezpečnosť je jedno z hlavných priorít pre Európanov. Nedávne útoky v Berlíne boli len príklad, posledným príkladom. Potrebujeme spoluprácu medzi hraničným, pohraničnými orgánmi a ďalšími. E, myslím si, is the biggest, most success, most efficient European database. SVČ zohráva veľmi dôležitú úlohu, ale myslíme si, že ešte stále sa dá zlepšiť, aby rýchlejšie poskytla nástroje pre naše uh, zodpovedné orgány. E, v nadchádzajúcich e, mesiacoch budeme hovoriť o SIS 2. Musíme zabezpečiť bezpečnosť údajov, zabezpečiť vyššiu ochranu údajov, lepšie identifikátory a tiež zabezpečiť že je to najlepší systém kto na ochranu našich hraníc tým, že How will your presidency address the proposal of IS? A e, tým, že zavedieme uh, po, zákazy e, vstupu. Čo skoro budeme mať novú európsku agentu, azylovú agentúru chceme, aby efektívne konala aj v prípade tých, ktorí nesplňajú eh, podmienky pre udelenie azylu, ako chceme dosiahnuť eh, tento cieľ a nepodať sa nejakým nacionalistickým náladám. Ďakujem. Thank you, Chair. Ministers Abela and Bonici. Ďakujem, pán Abela, pán Bonici. Vítajte v našom výbore a uh, Zdravím vás na začiatku vášho predsedníctva šesťmesačného, Teším sa na našu spoluprácu s našim výborom. Určite e, ste dobre urobili, že ste si stanovili ako priority aj e, azylový systém, migráciu a bezpečnosť. V tomto ohľade vaša pridaná hodnota je v tom, že pre, reprezentujete krajinu, ktorá má rotujúce predsedníctvo poprvýkrát a vítajte e, na tomto e, v zodpovednom poste a zároveň ste krajinou, ktorá e, čelila veľkým výzvam migrácie, bezpečnosti a azylu a zároveň ste sa ale tiež držali toho európskeho pocitu a napriek tomu, že ste len ešte len nedávno v podstate e, pristúpili do EÚ, e, nezažívate nejaké výrazné euroskeptické alebo eurofóbne hnutia vo vašej krajine a ste vo veľmi dobrej pozícii, aby ste aj v rade mohli zavážiť, pretože to nám teraz chýba pri, v boji proti týmto výzvam imigrácie, e, azylu a bezpečnosti. E, vidíme to z perspektívy a z pohľadu Európskeho parlamentu. Vidíme, že je tu manevrovací priestor, pre vás ako spolu zákonodarcov, ale rada sa ešte stále bráni implementácii rozhodnutí, ktoré vlastne rada doteraz prijala, pokiaľ ide o rôzne epizódy e, tzv. utečeneckej krízy. A už na záver len by som chcel povedať, že určite máte veľmi dobrú príležitosť Eh, momentálne z pozície rotujúceho predsedníctva konať a prelomiť eh, ten blok na rade, eh, prelomiť tú neochotu udeľovať humanitárne výzva, výzva, víza teda z humanitárnych dôvodov, mať šancu konať podľa európskych pocitov, nálad a hodnôt a určite zohrať kľúčovú úlohu v oblasti migrácie, imigrácie a azylu. Rád by som vyjadril svoje očakávanie a dúfam, že postavíte sa proti tomu bloku a podarí sa vám vlastne odblokovať túto situáciu e, tak, aby sme našli právne cesty, legitímne cesty, aby sme mohli udelovať aj víza z humanitárnych dôvodov. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedniška. E, ďakujem ministrom za ich prítomnosť. E, dve krátke otázky a možno aj krátka e, pripomienka pán Abela. Myslím si, že je veľmi dôležité, čo ste hovorili o vašich politických ambíciách, teda aktivitách počas predsedníctva. Myslím si, že by to bolo dobre ešte prediskutovať. Myslím si, že jedna teda jedna je otázka migrácie. Myslím si, že by to malo byť súčasť spoločného európskeho azylového e, systému alebo migračnej politiky. Samozrejme vieme, že integrácia je e, v kompetencii členských štátov, ale my potrebujeme presadzovať túto tému a, e, čo si myslíte o tom, že by sme mohli mať európsky systém sociálnej integrácie a po druhé, radikálna e, alebo rastúca radikalizácia v mnohých členských štátoch. Máte nejaké plány, ako zastaviť túto rastúcu radikalizáciu u druhej či tretej generácie migrantov v EÚ? A posledná poznámka. Ja ako spravodajca e, pre Európsku azylovú agentúru vás môžem ubezpečiť, že sme pripravení na rokovania a e, tešíme sa na tieto rokovania pod vašim predsedníctvom. Ehm, vítajte, pani ministri, a želám vám veľa šťastia do predsedníctva. Panama Papers, o tom sa už hovorilo, samozrejme nie je to len o korupcii, ale aj o vierohodnosti. Napríklad vy, pán minister, ste boli e, uvedení v Panama Papers a nebolo žiadne parlamentné vyšetrovanie, respektíve nebola žiadna požiadavka, aby ste odstúpili. E, budete predsedať e, vašej príslušnej rade a takže je to otázka vierohodnosti. Ale tiež Panama Papers tam ide o systém, o to potieranie, respektíve o to také zamietanie pod koberec korupcie teraz sa veľa hovorí o boji proti e, praniu špinavých peňazí a boju proti financovaniu terorizmu. Ja dúfam, že skutočne budeme môcť napredovať a ste angažovaní, ste odhodlaní ukončiť e, tieto legislatívne návrhy v tejto oblasti. E, ide skutočne o to, aby sme bojovali uh, aj napríklad proti takýmto štruktúram, ktoré sú veľmi prítomné vo vašej krajine. Uh, tiež musíme chrániť integritu šengenského systému, bojovať proti organizovanému zločinu a proti terorizmu. Eh, tento E, systém, tento program pre individuálnych investorov a takýto doslova zlatý balík. E, takýto program je aj u nás v našej krajine, ale ste odhodlaní takéto e, prípady vyšetrovať. Myslím si, že je to vaša aj morálna povinnosť. Samozrejme, my musíme chrániť aj utečencov a poskytovať im podporu, ale myslím si, že takéto programy tie využívajú aj organizovaní zločinci a musíme preto proti ním bojovať. E, takíto ľudia, ktorí dostali zlaté výzva alebo dostali ten status IPP, e, Áno, samozrejme, aj u nás v Portugalsku orgány to obhajujú e, ochranou údajov, ale ja si myslím, že by ste mali tiež poskytnúť zoznam za rok 2015-2016 a určite ku koncu vášho predsedníctva uvidíme, že či na týchto zoznamoch nie sú, nie sú žiadne problémy. Ďakujem. Ďakujem. Aj ja chcem um, zaželať veľa úspechov vášmu prvému predsedníctvu. Som veľmi rada, že ste prišli a e, s potešením som si vypočula, čo ste povedali. Naša spolupráca bola vždy dobrá a dúfam preto, že aj počas tohto predsedníctva takáto spolupráca bude naďalej pokračovať. Ďakujem takisto aj za ochotu venovať sa spisu EASO. E, to sme videli počas misie LIBE a e, takisto e, aj po mnohých rokoch pôjde na Maltu delegácia AKP bude hovoriť o otázkach migrácie. Ja mám v prvom rade otázku na pána ministra Abelu. Vaše slova hovoria o kontinuite e, tohto parlamentu a o e, holistickom prístupe k migrácii. A to nie sú prázdne slova, znamená to určitú metodiku, ktorá sa má uplatňovať na migračné toky. Dúfam teda, že toto sa bude uplatňovať aj počas vášho predsedníctva. A takisto chcem súhlasiť e, s tým, čo ste povedali o nedostatku solidarity. My pochádzame z krajín z juhu Európy a preto očakávam, že aj vy budete citlivejšie e, vnímať túto tému a že budeme mať spoločnú agendu. Máte konkrétne návrhy, pokiaľ ide o princíp solidarity, o ktorom ste už hovorili? Budete podporovať zmeny dublinského nariadenia v tomto smere? Čo si myslíte o krajinách prvého vstupu a aké sú podľa vás alternatívne riešenia? nedostatočné uplatňovanie rozhodnutia o premiestňovaní. Ako chcete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 Ďakujem pekne. E, blahoželám vám k vašemu predsedníctvu. Nechcem opakovať to, čo už povedali kolegovia. Áno, problémy imigrácie a ďalšie zmienené problémy sú veľmi aktuálne a podporujem váš prístup. Ale chcela by som zdôraziť niečo iné. Hovorili ste o európskom projekte o potrebe konsolidovať Európsku úniu. Videla som výsledky prieskumu týkajúce sa dôvery európskych občanov v EÚ, v európsky projekt. Uvedomujem si, že že moja krajina sa nachádza na treťom mieste, e, pokiaľ ide o dôveru občanov v Európsku úniu. Otázka. E, ja som vo vašich prioritách nevidela problém E, týkajúce sa tejto rozdelenej verejnej mienky v Európe v súvislosti so Schengenom a Európou na dvojrychlostnou Európou. Máme tu problém. Vy ste hovorili o rešpektovaní zmluv. Prečo vlastne o tom hovorím? Mám pocit, že občania, napríklad občania mojej krajiny, ktorí nie sú súčasťou Schengenu, sa ocitli v skutočne diskriminačnej situácii, pokiaľ ide o mobilitu v rámci EÚ. A prečo? Rumunsko má predsa veľmi dobrú bilanciu, pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti boja proti terorizmu, takže e, považujem to za porušenie zmluv. Dnes ráno som e, dostala správu z, zo Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o dodatočné zdanenie e, migrantov z východnej Európy. A prečo tomu tak je? To je ďalšia diskriminácia. Myslím si, že ani v tomto prípade nie sú zmluvy dodržiavanie. Ďakujem veľmi pekne. Thanks. Ďakujem, vážení ministri. Srdečne vás vítam a želám veľa šťastia pri čelení víziev počas vášho predsedníctva. Ja som v rámci SND zodpovedná za reformu Dublinského nariadenia a mám dojem, že keď tu v parlamente diskutujeme o návrhoch komisie, ktoré považujeme za nedostatočné, takže e, e, rada o tom ani poriadne nediskutuje. Rada by som preto vyzvala, aby ste pristúpili e, k takýmto diskusiám, a respektíve sa sa spýtate, že či budete e, pracovať na dokumentoch slovenského predsedníctva o tzv. efektívnej solidarite, aby sa e, skutočne uplatnila solidarita, aby sme mohli vysielať Eh, expertov a podobne, my potrebujeme vítať eh, dôstojným spôsobom ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. A ako chcete pokračovať eh, v tejto práci? Už veľakrát sa hovorilo o tom, ako uplatňovať solidaritu a zodpovednosť. Veľakrát sme počas tohto volebného obdobia uh, hlasovali E, napríklad naposledy to bolo o e, zdieľaní zodpovednosti medzi členskými štátmi, a, ale mám pocit, že namiesto toho, aby sme sa hýbali dopredu, diskusie v rade sa hýbu dozadu, popierajú tie rozhodnutia, ktoré už boli prijaté a to, že členské štáty sa vôbec nedržia svojich záväzkov ohľadom presunu ľudí to ukazuje nie nedostatok zdrojov, ale nedostatok politickej vôle. Čiže budete nás podporovať? Ďakujem, pán Zdechovský. Vážení pani ministri, ďakujem vám za vašu prítomnosť. Som veľmi rád, že ste tu. Ja som veľký priaznivec z eh, Malty. Každé leto tam som a s potešením sledujem všetky správy o Malte to, čo sa tu povedalo, asi by som to mala aj zopakovať. Jedna vec ma veľmi mrzí. E, ja som precestoval celú Maltu, navštívil som aj utečenecké zariadenia a ďakujem za vrelé prijatie napriek tomu, že som nebol súčasťou oficiálnej návštevy, ale potom, ako som sa preukázal svojim europoslaneckým preukazom, mohol som navštíviť to zariadenie. Ale jedna vec ma stále mrzí. A to je to, že keď sledujem Malta News, vidím tam stále články o korupcii vo vašej krajine. Myslím si, že vaša krajina by skutočne mala viac na tejto téme popracovať. Je jasné, že korupcia je niečo, čo sa nedá možno úplne vykoreniť na celej planéte, ale je škoda, že práve vaša vláda a vaša krajina je tou, tým fenoménom dosť povesná. Ja viem, že ste v situácii, že kde tie praktiky sa môžu prenášať z miesta na miesto, ale nechcem hovoriť o tomto, chcem hovoriť o niečom inom. A to, že vy ste hovorili o dosť ambicioznom pláne schváliť európskeho prokurátora. A pri tejto téme je dosť otvorených vecí. Hovorili sme e, o Sloven- so slovenským predsedníctvom o tomto, vyjadrili kritické názory, napríklad nevyjasnené kompetencie, to, že európsky e, prokurátor alebo sekretárka európskeho prokurátora bude brať rovnaké peniaze, ako berie napríklad prokurátor v Českej republike a ďalšie veci. A my by sme boli veľmi radi, páni ministri, ak by ste zobrali na vedomie naše konštruktívne pripomienky, aby ste sa nad nimi zamysleli. A ďalšia vec, počas vášho predsedníctva bude schválená smernica o zbraniach. Ja som ten text, ktorý bol schválený slovenským predsedníctvom, videl a ten text je tragický, skutočne tragický. Sú tam veci, ktoré sú úplne nezmyselné, ako evidovať e, vzduchové pištole Eh, nož, páni ministri, skutočne vás prosím, aby ste v rámci vášho programu nad tými témami zamysleli, aby ste prepracovali túto smernicu, pretože inak v EÚ bude taký chaos a taký odpor voči Európskej komisii a voči EÚ, aký sme dosiaľ ešte nezažili. Ďakujem. Eh, ďakujem, pani Spinelli. Vítam maltské predsedníctvo, od ktorého veľa očakávam. Ja mám niekoľko poznámok. Dohoda z Valety a dohoda s Líbiou. Čo si myslíte o e, vyslatní talianského námorného lodstva do teritoriálnych vod Líbie. Nemyslíte si, že existuje nebezpečenstvo, že boj proti pašerákom ľudí bude v Líbii vnímaný skôr ako koloniálny zásah v jeho vysosnom území. Ako chcete postupovať e, proti veľkému odporu, e, ktorý sa na rade vytvoril proti návrhom komisie a týka sa to e, modrej karty. A potom na posledná otázka sa týka dohody medzi Európskou úniou a Tureckom a to, čo sa teraz deje na e, Lesbose, kde chýba ju základné podmienky a potraviny. A to v nadväznosti na Dublinskú dohodu a premiestňovanie utečencov v Európskej únii. To, čo sa odohráva, je závažným porušením medzinárodného práva a na to treba zareagovať, na to, čo sa odohráva na gréckých ostrovoch. Finally, uh... Ďakujem pani Spinelli. A nakoniec pani Jiménez Becerril. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za vašu prítomnosť a tiež mám veľké očakávania od malckého predsedníctva. A chcela by som sa vás poprosiť o niečo veľmi konkrétne v tomto kontexte hrozby teroristických útokov. Ak berieme do úvahy, že terorizmus je skutočne závažným porušením ľudských práv, minimálne štyroch základných ľudských práv, práva na život, práva na slobodu, práva na integritu a práva na bezpečnosť osôb, pretože teda myslím si, že skutočne ľudia, teda teroristi niektorí zabíjajú, ale všetkých nás Ehm, vlastne terorizujú. Všetci sme e, obeťami terorizmu a myslím si, že keď uplynie nejaký čas od atentátu, bohužiaľ sa mnohokrát zabudá na obete teroristického útoku, nevedia, kam sa majú obratiť, kto im môže pomôcť. A to je situácia na európskej úrovni. A preto by som vás chcela poprosiť o smernicu e, pre obete terorizmu hovoria, poved, počula som, že už je smernica, um, uh, respektíve vieme, že je smernica pre obete trestných činov a tiež uh, pre uh, obchodovanie s ľuďmi a e, ja som tiež na tomto pracovala, ale myslím si, že skutočne potrebujeme konkrétnu smernicu, respektíve teda neviem, či smernicu alebo nariadeniu, ale nejaký legislatívny nástroj pre obete terorizmu a rada by som poznala váš názor. Ďakujem. Ďakujem, pani Chimenez Veseril. A teraz, páni ministri, máte mnoho otázok, ktoré vám boli položené. E, môžeme vám ponúknuť takých tých 10 až 10, a 10 minút a aj tak teda už sme trošku pozadu, ale určite si teda zaslúžite tých 10 minút, to znamená 10 minút pre vás a 10 pre vášho kolegu. Very much. Ďakujem vám v prvom rade. Chcem poďakovať všetkým, ktorí vzniesli otázky veľmi relevantné otázky. Najmä pokiaľ ide o otázku migrácie. Ako viete, otázka migrácie bola predmetom diskusí a je predmetom diskusí už po určitú dobu a v tejto chvíli pri najmenšom uznávame, že je to otázka, ktorú musia riešiť členské štáty Európskej únie. A to však nestačí. Tá diskusia musí pokračovať. Ako som povedal už vo svojom úvodnom prejave, základom tejto diskusie musí byť solidarita. O to som takisto hovoril vo svojom úvodnom prejave. To je nepochybne spoločná pôda na ďalšiu diskusiu ktorá sa týka jednotlivých aspektov migrácie. Takisto som povedal, a to nielen dnes, ale aj pri pre, minulých vyhláseniach, že k migrácii potrebujeme mať holistický prístup, aby sme dosiahli spoločný európsky azylový systém, na to nestačí riešiť len jeden konkrétny problém. Je to otázka toho, že potrebujeme mať holistický prístup k migrácii ako takej. No a samozrejme, ako som povedal, solidarita je dôležitá a zodpovednosť e, s touto solidaritou súvisí. Pokiaľ ide o definíciu solidarity, jednoducho solidarita je solidarita. Mali by sme teda naďalej pracovať v rámci diskusí, ktoré už sa odohrávajú a odohrávali aj počas slovenského predsedníctva. Vieme, že sú názorové rozdiely na rade. Vieme, že e, rolou predsedníctva je pokúsiť sa preklenúť tieto názorové rozdiely pokiaľ ide o spôsob riešenia migračných otázok. A my sme pevne presvedčení, že toto si zasluhuje holistický prístup a treba takisto zohľadniť ex- interné aj externé dimenzie migrácie. To s tým úzko súvisí. Nepochybne to, o čom sa najviac e, debatuje, je reforma dublinského systému, aj vy ste o tom hovorili, a uznáva sa, že Dublin treba reformovať. Uznáva sa takisto, že pravidlá, e, ktoré platili mnoho rokov, nie sú dostatočné vzhľadom na dnešné potreby riadenia migrácie. Máme stovky e, tisícov ľudí, ktorí prekračujú hranice Európskej únie. Máme tu stredomorskú cestu a tá je najvyťaženejšia. Minulý rok to tak bolo nielen pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí prekočili túto hranicu, ale aj ktorí zomreli počas cesty. Nie sú to len čísla, sú to ľudia. Migrácia je niečo, čo má svoju, svoj ľudský rozmer. A na to treba stále myslieť keď hovoríme o manažmente a riešeniach, ktoré sú potrebné pre Európsku úniu. Takisto ste správne poznamenali na mechanizmus relokácia rozhodnutia, ktoré členské štáty v tomto smere urobili áno, musíme tie rozhodnutia rešpektovať. Keď sa urobí nejaké rozhodnutie, tak sa potom musí vykonať. A to je takisto test dôveryhodnosti pre nás ako členské štáty ale takisto aj pre Európsku úniu. Áno, potrebujeme teda naďalej pokračovať v dialógu a snažiť sa o to, aby e, členské štáty dodržiavali svoje záväzky v oblasti manažmentu a riešenia migračných tokov, najmä v situácii, keď sú členské štáty pod tlakom a to konkrétne také krajiny ako Taliansko a Grécko, to znamená krajiny, ktoré potrebujú viac pomoci, viac podpory. Takže áno, potrebujeme naďalej spolupracovať na migrácii. A domnievam sa, že nebude jednoduché dosiahnuť kompromis, určite to nebude jednoduchá úloha, ale potrebujeme na tom pracovať a pokračovať v tejto práci. Potrebujeme politický dialog a základom tohto dialogu musí byť zodpovednosť a solidarita. A to znamená vedomie, že sme v tom spoločne, nepriamo alebo priamo. Všetky členské štáty sú dotknuté týmto fenoménom migrácie a práve preto musíme pokračovať v spolupráci. Je tu takisto otázka tretích krajín a krajín tranzitných. Summit vo Valete bol e, dôležitým milníkom podľa mňa tam sme e, mali aj afrických e, lídrov, ktorí sa stretli s európskymi lídrami, dohodli sme sa na akčnom pláne a tento akčný plán opäť musíme implementovať, ako som povedal vo svojom prejave. Budeme mať na začiatku februára stretnutie vysokých úradníkov, aby sme vyhodnotili stav vecí a je dôležité, aby sme znížili počet migrantov, ktorí odchádzajú zo svojich krajín, ale potrebujeme aj to, aby tretie krajiny e, takisto zabraňovali e, tomu, aby ich občania odchádzali do Európskej únii, ale musíme zároveň zabezpečiť ochranu tým utečencom, ktorí majú nárok na ochranu, ktorí majú utečenský e, status, ale zároveň musíme postupovať rýchlo aj pri návratoch a readmisii tých, ktorí nemajú nárok na ochranu. Takže Domnievam sa, že je dôležité riešiť aj politický rozmer tejto situácie, nedostatok stability v Severnej Afrike, konkrétne v Líbii, ale nielen v Líbii. Áno, vyhlásenie Európska, e, Európskej únie a Turecka je dôležité, o tom som takisto hovoril. V opačnom prípade, keby tá dohoda medzi týmito dvoma mm, mm, krajinami alebo celkami nebola, počet utečencov by bol u nás podstatne vyšší, ale musíme pracovať na všetkých frontoch ako členské štáty Európskej únie, pokiaľ ide o otázky migrácie. No a teraz problematika bezpečnosti a tie hrozby, ktoré tu existujú. Ako viete, zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach vyžaduje jedno hlasný súhlas radu, rady. No a naše predsedníctvo sa snaží čo najviac podporiť aj pristúpenie Bulharska a Rumunska do e, relevantných systémov v rámci e, kontextu systému vstup-výstup. A ďalším aspektom, o ktorom sa tu hovorilo, je radikalizácia. Treba v prvom rade poznamenať, že tá sieť, ktorá bola zriadená za týmto účelom, e, vykonáva dobrú prácu. Hovoríme tu najmä o mladých ľuďoch, z ktorých mnohí sa narodili v oblastiach konfliktov. Tam je potrebné týchto ľudí rehabilitovať a pod, poskytnúť im podporu. Tu nejde len o spoluprácu agentúr v oblasti presadzovania práva. Tu ide o ďalšiu spoluprácu na ďalších úrovniach. A potrebujeme urobiť ďalší pozitívny krok, tak ako už sa to stalo v minulých rokoch. Potrebujeme si naďalej vymieňať informácie, ale zároveň tie informácie aj účelne používať. A práve preto sa domnievam, že pokiaľ ide o bezpečnostný prvok, treba tu hovoriť o interoperabilite systémov, ako napríklad systém SIS. Komisia v nedávnej dobe prišla s so publikáciou o SIS-2. My o tom budeme diskutovať. A to takisto je súčasťou našej snahy zabezpečiť väčšiu bezpečnosť pre občanov a Európu, lebo o to nám ide v prvom rade. A chceme, aby si toho občania boli vedomí a mnohé z vašich otázok na to poukazovali. Vy ste rovnako blízko svojim občanom ako my a všetci vieme, že bezpečnostné otázky sú pre nás dôležité a budeme na tom spolupracovať a ja sa teším na týchto ďalších 6 mesiacov a na našu spoluprácu, pokiaľ ide o otázky bezpečnosti, boja proti terorizmu a samozrejme aj na spoluprácu v oblasti migrácie. Máme pre sebou teda veľmi dôležité úlohy, musíme prediskutovať celý rad návrhov a na základe toho e, postupovať ďalej a musíme k tomu pristupovať veľmi zodpovedne. Ďakujem vám. Ďakujem, pána Bela. A ďakujem za tieto odpovede. A teraz e, pán Boniči, prosím, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem za otázky, bolo to e, nepochybne veľmi zaujímavé. A vyskytlo sa niekoľko otázok ohľadom toho, čo my ako predsedníctvo budeme robiť na, Európskej, na Rade Európskej únie, čo budeme robiť v lokálnom meradle. Ja sa vyjadrím najmä k tým otázkam, ktoré sa týkajú mojej roli ako predsedu Rady ministrov spravodlivosti a vlastne toho sa týka aj dnešné stretnutie EPPO. Na to ste sa ma pýtali EPO je nástroj, e, ktorý vychádza z kompromisu. Ja som e, stretol kolegov, ktorí nesúhlasia s e, zriadením EPPO a iní ministri mi zasa, pretože sa podľa nich nerobí dostatok vecí a potom mi zasa iní ministri povedali, že EPPO sa chce na seba strhnúť príliš veľa právomocí. Takže toto je všetko otázka kompromisu. Musíme sa dohodnúť na nejakej zlatej strednej ceste. Každý má pochopiteľne svoje názory, no a ja osobne mám takisto svoje stanoviská a svoje názory na EPPO. Ale o EPPO už diskutujeme niekoľko posledných rokov. Ja som pracoval na rade posledné 3-4 roky a pamätám si, že sa o EPPO diskutovalo celú túto dobu. No, ale už e, tá doba tých rôznorodých názorov uplynula a teraz už máme nejaký stabilný text a v tomto texte sú krajiny, ktoré vyhlásili, že sa nepripoja k EPPO. No a aký bude teda ďalší krok? Ja som to povedal už vo svojej prezentácii. Ten ďalší krok bude taký, že sa teda vezme na vedomie nedostatočný konsenzus ohľadom EPPO a že budú e, krajiny, ktoré sa k tomu pripoja na princípe posilnenej spolupráce. Ak to tak bude, ja dúfam, že to tak bude. Ja dúfam, že to takto nastane a našou rolou ako predsedníctva Rady ministrov spravodlivosti bude e, uľahčiť tento proces a ja sa pred, vás, pred vami e, chcem zaviazať, že skutočne sa o to budem maximálne snažiť ako sprostredkovateľ s dobrým úmyslom a budeme vychádzať z toho, čo už máme v zmluve. Nebudeme e, objavovať Ameriku. Budeme skutočne používať to, čo je v zmluve o fungovaní Európskej únie a ja sa budem snažiť maximálne celý proces uľahčiť, tak aby tento úrad skutočne začal fungovať. Takže to je môj záväzok. A ďalším môjim záväzkom je pracovať s Európskym parlamentom a spolupracovať s parlamentom. Vy skutočne musíte s nami pracovať spoločne. Toto je veľmi dôležitá inštitúcia a je veľmi dôležité, aby Európsky parlament aj Rada Európskej únie spolupracovali na vytváraní tejto, na vytvorení si, e, úradu Európskeho prokurátora. No a teraz otázka terorizmu. Pochopiteľne to je veľmi aktuálna otázka pre všetkých občanov Európy a my sme odhodlaní implementovať také opatrenia, ktoré už sa dohodli. To znamená, že nebudeme sa mm, snažiť e, e, za každú cenu vymýšľať, e, čo sa nedá, ale budeme implementovať e, to, čo už sa dohodlo, e, DPMR, smernicu a, a podobne. A budeme sa snažiť bojovať proti radikalizácii, ktorá vedie k násiliu. A to najmä v prostredí mladých ľudí. A máme tu aj portfólio týkajúce sa kultúry, budeme tam diskutovať o smernici o audiovizuálnych službách a to takisto spadá pod moju pôsobnosť. A ja tam chcem zabezpečiť, aby e, tie prejavy radikalizácie a nenávisných e, vyjadrení boli riešené ako relevantná téma. Budeme sa snažiť zlepšiť aj súčasný právny rámec šengenského informačného systému. A takisto nás potešila veľmi dohoda v prvom čítaní, ktorá sa týka smernice o boji proti terorizmu. To sa dosiahlo minulý mesiac a ja viem, že táto smernica obsahuje odkaz na obete terorizmu e, v tomto smere pani poslankyňa povedala veľmi správne, že sa treba postarať o obete terorizmu a tá smernica, táto smernica o tom takisto hovorí a my sme odhodlaní, aby táto smernica sa ešte ďalej posilňovala. Ako vieme, zákony to je niečo, čo je zatiaľ len na papieri, ale aby e, sa mohli uplatňovať, tak e, to musí byť niečo, čomu veríme a čo uplatňujeme a o to sa budeme snažiť. A potom pani Dali sa spýtala na mm, Brusel 2a. Toto je samozrejme príklad toho, ako možno veci dosiahnuť lepšie na európskej úrovni. Ja som svojim povolaním právnik a už som zažil situácie, kedy ľudia, ktorí napríklad mm, sa rozviedli e, v jednej krajine potrebovali a museli v podstate riešiť e, celý ten, celé to súdne konanie v inej krajine, aby sa ten rozvod uznal. A to pochopiteľne stojí peniaze a je to veľmi byrokratické. A s touto smernicou Brusel 2a môžeme e, život ľudí uľahčiť. Keď budete mať rozsudok z jednej časti Európy, no tak ho môžete vykonať aj v inej časti Európy bez toho, aby bolo potrebné absolvovať e, celý ten tzv. exekvátur, ako my právnici to nazývame, celý ten byrokratický proces. Takže to určite bude znamenať zmenu v živote ľudí a práve preto robíme túto prácu, aby sme skutočne e, životy ľudí zmenili. A takisto tu máme otázky tie týkajúce sa panamských papierov. Ja tu zastupujem teraz Radu Európskej únie ako predsedajúca krajina. Hovorím teda za 28 členských štátov. A vy určite do, veľmi dobre chápa, chápete, že v mojom postavení e, teda hovorím v mene 28 členských štátov. A chcel by som jasne povedať, že budeme tlačiť na to, aby sa realizovali tie dva relevantné návrhy. Jednak e, stíhanie e, trestných činov prania špinavých peňazí a e, konfiškácia výnosov z trestnej činnosti. A Malta chce skutočne postúpiť v tejto otázke a dosiahnuť čo najväčší pokrok prípade týchto dvoch nástrojov, smernice a nariadenia, áno, my chceme skutočne zaznamenať pokrok v týchto dvoch iniciatívach a máme takisto za cieľ dosiahnuť všeobecný prístup do júna, pokiaľ ide o e, trestnú činnosť súvisiacu s praním špinavých peňazí. A včera už sa konalo prvé stretnutie ohľadom tohto spisu. A pokiaľ ide o vzájomné uznávanie konfiškácie výnosov z trestnej činnosti, budeme mať stretnutie zajtra a tam budeme hovoriť o tomto svojom odhodlaní postúpiť dopredu. Takže eh, sú tu ešte aj ďalšie formácie, v rámci ktorých sa bude o týchto dvoch spisoch eh, diskutovať. A Malta je odhodlaná dosiahnuť pokrok v týchto dvoch spisoch. A takisto ma požiadali aby som sa vyjadril k programu um, individuálnych investorov. No ako viete, ja tu hovorím opäť v mene nie Malty, ale v mene 28 členských štátov, ale um, upokojuje ma to, že o tejto otázke prebehla diskusia na pôde parlamentu v tomto výbore, a to bolo 15. marca, keď Európska komisia odpovedala na všetky otázky a objasnila veľmi dobre všetky pochybnosti, ktoré sa tejto otázky týkajú. A mm, okrem toho, tu je otázka korupcie. Ako viete, opäť ja tu zastupujem mm, nie len jednu e, členskú krajinu, ale 28 členských štátov Európskej únie. Keby som mohol hovoriť e, o tom, čo sme my urobili, aby sme efektívne potláčali korupciu, tak by som zmienil zákon, v ktorom sme e, vlastne, z ktorého sme vypustili premlčaciu lehotu, lehotu premlčania e, pre e, politikov, ktorí plnia svoj mandát. Samozrejme, ja tu hovorím o 28 členských štátoch a opäť ide nám o to, aby sme dosiahli pokrok v tých spisoch, ktoré súvisia s otázkami, o ktorých som pred chvíľu hovoril a ho, hovorím konkrétne o e, stíhaní prania špinavých peňazí a spolo, uznávaní um, konfiškácie výnosov stresnej činnosti. Mm, takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem a teším sa na spoluprácu počas nasledujúcich 6 mesiacov. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za to, že ste prišli. Ďakujem vám za vaše odpovede a želáme vám veľa šťastia v nadchádzajúcej činnosti. Uh, to... Uh, vážení kolegovia, budeme musieť pokračovať, lebo o 3 na 12 máme spoločné zasadnutie s výborom EKON. Ďalším bodom nášho programu je prezentácia návrhov ehm, eh, UNHCR pre Európu pod názvom Lepšia ochrana utečencov v EÚ a na celom svete eh, v súčasnom európskom kontexte. E, tento súbor návrhov bol okrem iného inšpirovaný činnosťou UNHCR v e, Európe aj v tretich krajinách, vrátane Turecka. Dnes e, tu máme pána Koštela, ktorý je riaditeľom UNHCR Európa. Ďakujem vám, ďakujem za to, že ste, že, že za, za vašu trpezlivosť, že sa dostávate k slovu trocha neskôr. Dávam vám hneď slovo. Ďakujem. Chcel by som úvodom poďakovať výboru Libe za pozvanie prísť a prezentovať niektoré z návrhov pre Európu. Libe, Libe má dôležitú úlohu pri, um, ako, ako spolutvorca európskej legislatívy v oblasti azylu eh, v Európe. E, takisto sa to týka aj e, dublinského systému. Práve ste si vypočuli plány malckého predsedníctva na nadchádzajúceho pol roka a my zdieľame niektoré z týchto e, plánov a máme niektoré odporúčania pre malské ako aj pre ďalšie estonské e, predsedníctvo. Veríme, že to pomôže spresniť niektoré z týchto zámerov. 5. decembra 2016 eh, eh, UNHCR predložilo niektoré návrhy na eh, prebudovanie európskeho azylového systému, ktorý by pomohol európskym vládám, komunitám aj utečencom. Ide o veľmi konkrétne návrhy, ktoré sa vzťahujú na novú formu spolupráce so spoločnými prvkami, ktorými je solidarita, ako aj ponaučenia z rokov 2015 a 2016. Nemáme čas na to, aby sme podrobnejšie hovorili o niektorých návrhov týkajúcich sa e, externej solidarity, externej zaangažovanosti. E, <clears throat> budeme o tom hovoriť 25. januára. Teraz by som však chcel opätovne vyzvať k podstatnému posilneniu E, možnosti pre utečencov dostať sa do Európy legálnou cestou a vytvoriť alternatívy nelegálnym pohybom. Takéto alternatívy v súčasnosti neexistujú a preto, keď hovoríme o migračnom kompakte, hovoríme aj o programe e, regionálnej pomoci a je potrebné, aby sme zabezpečili e, vytvorenie tých e, právnych ciest, kde máme na mysli presidľovanie, programy pre pomoc rodinám, štipendia, ako aj súkromné sponzorstva pri presidľovaní. My v našich dokumentoch hovoríme o veľmi konkrétnych prvkoch týkajúcich sa spoločného európskeho azylového systému, vychádzajúc z niektorých aspektov návrhov komisie, o ktorých sa bude hovoriť. Niektoré z týchto návrhov presahujú to, čo navrhuje komisia. Podľa nášho názoru komisia niekedy nedostatočne prihliada na to, čo sa deje alebo čo sa nestalo v rokoch 2015-16. E, v krátkosti 6 bodov. Poprvé, vyzývame na spoločný systém registrácie aby sme zabezpečili, že všetci tí, čo prichádzajú do Európy, boli zaregistrovaní rovnakým spôsobom, v rovnakom systéme, aby tie údaje boli komplexné, aby sa vymieniali on time. E, toto veľmi presahuje to, čo v súčasnosti robí Eurodac. E, toto by pomohlo ľuďom, aby boli usmernení na ten správny systém alebo na tú správnu procedúru v prípade registrácie a Umožnilo by to aj rýchlejšie vrátenie týchto osôb. Je potrebné, aby sa vybudovala dôvera v tieto systémy v jednotlivých krajinách, ale aj medzi ľuďmi, aby sa zabezpečilo, že po Európe sa nebude pohybovať veľa ľudí, ktorí nie sú zaregistrovaní a preverený. E, tento systém samozrejme bude veľmi náročný. Viem, že v niektorých e, európskych štátoch existujú paralelné systémy registrácie, ktoré nie sú navzájom prepojené. Zlepší sa aj bezpečnostná previerka osôb, ktoré vchádzajú do EÚ. E, máme veľmi praktické návrhy týkajúce sa distribučného mechanizmu medzi členskými štátmi e, s cieľom, aby sa e, relokácia uskutočnila rýchlejšie a vo väčšom meradle, pretože doteraz je neprimerane nízka. Neprimerane nízka. Toto <clears throat> je dôležitý aspekt e, solidarity. E, samotná geografia nemôže byť najrozhodujúcejším kritériom determinujúcim zodpovednosť, ako je tomu dnes. Tretí návrh venovať sa e, čoraz širším zmiešaným tokom niektorých žiadateľov azyl by bolo potrebné Eh, bolo by potrebné zabezpečiť im rýchlejšiu azylovú procedúru a rýchlejšie vrácať ľudí, ktorí nemajú nárok na azyl. Po štvrté, Vyzývame k ďalším krokom na ochranu maloletých bez prievodu. Vieme, že je to problém v mnohých európskych krajinách v posledných troch rokoch a de- k deťom by sa malo pristupovať ako k deťom a neexistujú v súčasnosti v EÚ žiadne e, pri- potrebné e, praktické opatrenia, pretože existujú len e, právne dokumenty a odporúčania. Chceme, aby sa vždy používali rovnaké kritéria na spoločné posudzovanie e, veku, e, takisto e, pokiaľ ide o umiestňovanie detí do zaisťovacích zariadení, vymenovanie zákonných zástupcov alebo zisťovanie príbuzných v európskych krajinách, pretože niekedy nie je naozaj možné zistiť, kde sa nachádzajú príbuzní dieťaťa a zabezpečiť to, čo je v jeho najlepšom Zaujme. Ja som na Sicílii v Taliansku bol svetkom toho, ako stovky detí prichádzali loďami a keď som sa s nimi rozprával, moja prvá otázka bola, kde sú vaše deti, kde sú vaši rodičia, e, ale naozaj e, zjednocovanie e, rodín nefunguje v najlepšom záujme týchto detí. Akékoľvek diskusie o týchto témach v európskych krajinách eh, by eh, ukázali, že eh, deti, že, že nie sú zabezpečené najlepšie záujmy detí. Po piaté, viem, že nie je to veľmi populárne, ale my vyzývame Európu, aby sa pripravila na možný nový prílev utečencov. Možno sa tak nestane, ale je to možné a musíme byť pripravení. Veľmi nás znepokojuje, že v mnohých situáciách Európa nemala žiadny plán A alebo plán B E, sú to situácie, ktoré v európskom susedstve vyvolávajú obavy z prípadného e, nárastu e, prílevu, prílevu utečencov, na ktorý Európa nie je pripravená v prípade, že sa tak v budúcnosti stane. O, pred, rok 2015 by sa nemal opakovať. Mohol by som napísať knihu o tom, koľko mesiacov trvalo, kým sme zabezpečili unimobunky, ich prepojenie na rôzne siete na európskych, e, na, na greckých ostrovoch. Potrebujeme širšie kapacity, potrebujeme okruh expertov, e, ktorí by pomohli realizovať návrhy komisie v teréne. Tento proces treba urychliť. Po šieste a nakoniec Niektorí z vás hovorili to isté, pokiaľ ide o malcké predsedníctvo. Potrebujeme viac investícií do integrácie osôb vyžadujúcich medzinárodnú ochranu. Integrácia predstavuje príležitosť tak pre utečencov, ako aj pre komunity. Investovanie do utečencov e, potom pomôže predchádzať vytváraniu e, e, sociálne vylúčených osôb, čo ďalej podporuje xenofobné a iné rasistické názory. E, Treba preto realizovať programy integrácie, e, vrátanie, presadzovania kľúčových hodnot ľudských práv. A napokon chcel by som vyžiadať e, a požiadať Európsky parlament, aby ste sa postarali o to, že niektoré z vašich, e, z týchto návrhov sa objavili v súčasných diskusiách týkajúcich sa revízie spoločného európskeho azylového systému. Predovšetkým by som chcel upozorniť na to, ako naše návrhy zrychleného konania by mohli posilniť postupy z e, zisťovania um, um, priateľnosti utečencov v Európe, aby sme predišli nefunkčným situáciám v Grécku. Po druhé, chcel by som vás vyzvať, aby ste sa zaoberali na to, ako by sa tento spoločný uh, systém mohol uh, uh lepšie prediskutovať v rámci nadchádzajúceho obdobia. Po tretie, mali by sme zaviesť povinnú požiadavku, aby 30 financií tejto oblasti štáty vynakladali na oblasť integrácie. V súčasnosti sa to tak nedieje a nevenujú sa dostatočné e, financie na integráciu a preto nás prekvapuje, že e, v Európe dochádza k takým pohybom, kde niektoré krajiny majú príliš veľa žiadateľov a e, migrantov, iné žiadne. Toto je proces, ktorý by mal byť monitorovaný každoročne. Ďakujem vám za pozornosť a s radosťou odpoviem na niektoré konkrétne otázky, napríklad týkajúce sa situácie v Grécku, Taliansku, v Turecku, ako aj otázok týkajúcich sa e, súčasného vývoja zo širšieho hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdávam slovo kolegom, najprv pán López Aguilar. Aguilar. E, ďakujem za túto správu, pán Koštel. Ďakujem za to, že ste nám dnes dopoludnia predstavili pohľadu NHCR, e, ktorého činnosť e, si vysoko ceníme. Presahuje to len obrovské všetky dimenzie humanitárnej krízy, takže cením si tie ďalšie veci, o ktorých ste hovorili. Ja by som sa chcel zamerať konkrétne na bod, E, ktorý ma e, mimoriadne znepokojuje ako e, spravodajcu pre túto oblasť, a to oblasť humanitárnych, teda víz udelovaných z humanitárnych dôvodov. My v rámci výboru sme realizovali viaceré stretnutia, konferencie, zúčastnili sme sa na nich, vypočuli sme si názory mnohých mimovládnych organizácií, ako aj expertov. Eh, ktorí hovorili o eh, eh, relevantnosti toho, aby boli vytvorené právne či legálne cesty pre osoby, ktoré sa snažia dostať do Európy, Európskej únie z humanitárnych dôvodov, vzhľadom na to, že sú prenasledovaní napríklad za to, že patria k nejakým komunitám či ideológiám alebo etnickým či náboženským skupinám alebo z dôvodu, že ich sociálna situácia e, ich e, osobne aj e, kolektívne ohrozuje v konfliktných zónach. Boli by sme radi, keby ste e, o tejto veci nahlas hovorili, pretože my sa stretávame s veľkou rezistenciou miestnej vlády, pokiaľ ide o možnosť Eh, udelovania humanitárnym, a teda eh, establishmentu, pokiaľ ide o možnosť udelovať eh, humanitárne víza. UNHCR a ďalšie inštitúcie by mali preto pozbudiť také ovzdušie, ktoré by postupom času umožnilo zvýšiť šance pre Eh, udelovanie humanitárnych víz v Európe. Zdôrazňuje to nielen zodpovednosť členských štátov eh, vzhľadom na humanitárnu dimenziu súčasných kríz, ale posilnilo by to aj právne štandardy, ktoré v súčasnosti uplatňujú európske inštitúcie, predovšetkým Európsky súdny dvor, ktorý Eh, eh, odsudil eh, Belgické kráľovstvo za to, že odmietlo uplatňovať rozhodnutie, ktorým sa Belgickú embassy in Lebanon E, išlo tu o, o sírskú rodinu, e, ktorá mala nejaké problémy. Tak, herr ordförande och stort tack till UNHCR. E, E, ďakujem veľmi pekne e, vám aj UNHCR za veľmi dôležitú činnosť, ktorú vykonávate v prospech ľudí, ktorí e, utekajú zo svojej krajiny. Je ľahko pochopiť to, čo hovoríte, ale mám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú jednotlivých krokov, ktoré treba urobiť v súvislosti s registráciou napríklad v rámci hotspotov. Hotspot a toho, či zisťovania, e, či e, žiadateľ o azyl má nejakých e, príbuzných v členských štátoch. Čiže to sú tie praktické kroky, ktoré ma zaujímajú. Ehm, ehm, v Nemecku a vo Švedsku ehm, bolo prijatých v posledných rokoch veľa utečencov. Máme kvoty, ale v tom momente, ako sa tieto kvoty naplnia, títo ľudia by mali byť poslaní do iných členských štátov. Takže čo sa stane, keď napríklad tak tomu dvojde vo Švedsku. My máme veľký počet migrantov, ktorí prichádzajú, máme v našej krajine aj veľký počet e, rodinných príslušníkov e, týchto migrantov. Čiže v každej krajine zrejme platia iné E, pravidla. A moja otázka je, že či naozaj týchto ľudí, ktorí presiahnú tento počet, by mohli byť poslaní do iných krajín, kde majú príbuzných. A ďalšia vec, e, proces redistribúcie predbežne nefunguje a neviem, či je možné e, urobiť niečo preto, aby sa redistribúcia napríklad do Litvy alebo Španielsku posilnila. A čo robiť s tými osobami, ktoré nechcú odísť do iného členského štátu? To bola jedna otázka. Okrem toho ma zaujíma e, problematika osôb, ktoré cestujú sami. Či by tu nemalo platiť nejaké pravidlo týkajúce sa veku napríklad. to v súčasnosti funguje tak, že každý členský štát uplatňuje svoje vlastné pravidla. Čiže mňa by zaujímalo, ako by toto ustanovenie týkajúce sa stanovenia veku malo fungovať lepšie. Ďakujem, pani predsedníčka. A ďakujem, pán Košetel, za veľmi také triezve eh, hodnotenie. Myslím, že to potrebujeme aj my, aj členské štáty, aj komisia. Ďakujem za konkrétne návrhy. A rada by som, aby ste upresnili distribučný mechanizmus pre EU, členské štáty EÚ a aké konkrétne návrhy máte. Ja si vážem, vážim vaše konkrétne upozornenia ohľadom detí. Myslím si, že je to skutočne škandalózne. E, tá situácia, aká je, sú to deti, ku ktorým musíme pristupovať ako k deťom, ako ste aj zdôraznili. Tiež veľmi ďakujem za dôraz, ktorý ste položili na integráciu. Myslím si, že to je tiež veľký, veľká časť problému, predovšetkým, eh, aby sme sa vyhli sekundárnym presunom. Ale predovšetkým by som by ma zaujímal teda ten uh, distribučný mechanizmus. A samozrejme máte pravdu, že tá fragmentácia, ktorá momentálne existuje, sťažuje a zne, registráciu a je teraz neefektívna. A Joseph, kolega Joseph je tam, on spolupracuje tiež, alebo si je vedomý skupiny jazídov, ktorí e, boli registrovaní už pred mesiacom, ale v Portugalsku e, to bola krajina, ktorá deklarovala, že ich môže prijať, ale v Portugalsku neboli prijaté ich žiadosti a my sme tam minulý mesiac šli. A jeden mesiac teda prešiel a ešte stále neprišli. Je to skutočne škandalózne, že sa to deje už 600 ľudí z tejto komunity e, tis, z, počtu 1700 boli registrovaní. A boli návrhy, že napriek tomu, že 600 ľudí už boli uh, registrovaní v decembri, uh, nuž ale žiadni neboli navrhnutí na relokáciu, na presun. Nože to má dočinenia s tým, že vy ako UNHCR ste zabránili nejakému výkladu, ktorý by im e, respektíve ste nechceli, aby sa to vykladalo, že im e, je daná priorita. Áno, ak by boli napríklad obeťami genocídy, tak by mali byť prioritní, ale e, určite si tiež nezaslúhujú žiadnu negatívnu diskrimináciu, keď 600 už ich bolo registrovaných, ale nebolo to podané a Aký máte teda na to názor a aký má názor a stanovisko UNHCR? Pán Weideholter? Äh, Ďakujem pekne. Myslím si, že je pozitívne e, vypočuť si aj z vašich úst, aké sú dôsledky tejto situácie. Je tiež pozitívne, že ste povedali, že potrebujeme nejaké možnosti, nejaké cestičky, hoci ešte možno neexistujú, ale musíme sa sústrediť na integráciu. Myslím si, že počas nasledujúcich mesiacov sa to stane skutočne takým akutným problémom nielen pre tých, ktorí sa to priamo týka, ale bude to tiež bezpečnostný problém a ak zlyháme ho pri jeho riešení, tak e, bude to problém pre všetkých. Nie je prirodzené e, nechať ľudí žiť v takýchto podmienkach. Musíme konať. Musíme byť aktívnejší. Je škandalózne, že trvá mesiace, kým sa spracujú údaje. Keď sme boli v Grécku, tak sme videli, že najprv nejaká predregistrácia, nejaká predbežná registrácia a minimálne teda tí utečenci, s ktorými sme hovorili, tak tí boli registrovaní na konci apríla, ale v tej fáze predbežnej registrácie boli už 8 mesiacov. To je absurdné. Ak byrokracia takto funguje, tak sa nikam nepohneme prípade Grécka, kde sme videli takéto hrozné obrázky, fotografie z tej krutej zimy a skutočne všetkých sa nás to dotýka. Musíme uh, ísť nechať za sebou tú byrokraciu, aby tí ľudia neboli iba číslom, aby to nebol iba nejaký prípad pre nás, pretože uh, ak myslím si, musíme sa snažiť, aby aj nám tí ľudia, ktorí možno niekde niekoho poznajú, aby mohli spolužiť a bohužiaľ momentálne to nie je možné. Uh, všetko trvá mesiace, je to chaotické. A možno, že čo by sme mohli urobiť, je vytvoriť nejakú pracovnú skupinu, aby sme konali pragmaticky, aby sme spracovali takto tieto prípady, pretože inak tie problémy sa budú opakovať. Vyskytli sa prípady, keď ľudia boli predaní, napríklad, jedna, napríklad niektoré ženy skončili v rukách ISIS, eh, utiekli zo svojej krajiny, ale museli čakať až do apríla, kým sa spracujú ich údaje. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za prezentáciu. Eh, keď mám tu teraz otvorený tento dokument, túto brožúru, tak eh, skutočne je to pre nás veľkým prínosom, pre nás v EÚ, pretože je to dokument, ktorý podporuje, presadzuje presne to, čo robíme aj my, čo sa snažíme, to znamená podporovať rešpektovanie základných ľudských eh, práv, solidarity a eh, zodpovednosti medzi ľuďmi. Ale rada by som chcela vedieť, a viete, že momentálne aj sa snažíme eh, vytvoriť skutočne taký odolný spoločný európsky azylový systém a ja som spravodajkyňou pre Dublinské nariadenie a môžete mi aj veriť, že je to ťažké nielen tu v parlamente, ale aj celkovo zaangažovať do toho členské štáty, pretože tá neochota u mnohých je veľmi veľká. Len aby sa vôbec zúčastnili, aby uh, sa chceli zúčastniť. Teraz je to záväzný nástroj, je tam istá zodpovednosť, povinnosti, ktoré by mali byť zdieľané medzi členskými štátmi ako už aj viete. Ale rada by som, ak by ste nám viac porozmýšľali nad dublinským nariadením a návrhom od komisie, pretože mám pocit, že úplne sa to tak zhoduje vlastne s tým, čo aj vy tu navrhujete. Keď hovoríme o dublinskom nariadení a ďalších legislatívnych nástrojoch, na ktorých pracujeme, rada by som tiež zdôraznila ešte čo, niečo, čo bolo povedané. Podľa mňa je to jedna z ťažkostí s novým návrhom Dublinského nariadenia, a to konkrétne, ako sú chránení e, maloletí. Vieme, že minimálne minulý rok 10 tisíc mladých ľudí, teda detí a tínedžerov, e, sa jednoducho stratilo e, a sú obeťami rôznych krív, zneužívania, nielen tu v Európe, ale aj inde na svete. A rada by som bola, ak by ste viac povedali o tom, ako vnímate náš prístup e, k týmto veľmi zraniteľným osobám, týmto deťom. Pokiaľ ide o integráciu, ja som bola na samite OSN o utečencoch v septembri a integrácia je v deklarácii veľmi zaujímavou kapitolou. E, je to sú to hlavne vlády a kompetentné orgány, ktoré sú zodpovedné za to, ale v deklarácii OSN je to zodpovednosť celej komunity, to znamená, neviem, podnikatelia, univerzity, vzdelávací systém a tak ďalej. A preto by som bola rada, ak by ste nám povedali viac k tomuto, pretože, ako viem, je to, národná, je to v kompetencii národných štátov ale radi by sme boli, keby ste sa podelili o váš názor a tiež konkrétne návrhy, pokiaľ ide o registráciu a povinné zdieľanie zodpovednosti v rámci Dublinu. Ďakujem. Ďakujem, pani Schlein. Ďakujem pekne. Súhlasím s kolegyňou Ceciliou Wikstrom že je to veľmi zaujímavý prínos vzhľadom na naše diskusie. Tiež si vážim snahy tvarovať, formovať tento systém e, takým spôsobom, e, aby tu boli rôzne alternatívy pre utečencov a hlavnou prioritou je e, zlúčenie rodiny a tiež, aby tu bola bolo väčšie puto, väčšie prepojenie medzi, medzi ľuďmi, medzi tými rodinami. A tiež mám otázku, eh, respektíve to, čo sa navrhuje v článku 3.3 v návrhu reformy Dublinského nariadenia. Eh, to sú kontroly eh, neprípustnosti, nevpustiteľnosti. Je to koncept, ktorý sa zdá, že nie je úplne unifikovaný, zjednotený. A je to koncept, ktorý e, tiež tam e, nemá zoznam, presný zoznam a je to teda na zodpovednosti prvej krajiny, ktorá zváži, že či tá požiadavka môže byť prijatá alebo nie na základe konceptu bezpečnej krajiny A to znamená, že tá krajina je vlastne zodpovedná za to, ako naloží s tou žiadosťou, konkrétnou žiadosťou o azyl a bohužiaľ sa obávame, že by tak sa mohol vytvoriť istý filter až 70-80%, aj v mojej krajine, e, Taliansko, a e, ktoré napríklad krajiny by boli považované za tie bezpečnejšie krajiny, ako napríklad, ja neviem, aj Afganistan, by bol takto považovaný, alebo niektoré africké krajiny v rámci tých našich nových partnerských rámcov to znamená, ja mám pocit, že by sa mohol vytvoriť veľmi nebezpečný filter, ktorý by sa použil ešte vôbec predtým, než by sa zvážilo, že či tá osoba by mohla požívať medzinárodnú ochranu, či je to maloletý, či je to zraniteľná osoba, pretože jednoducho by sa nepripustila tá žiadosť, aby osoba bola hneď naspäť poslaná. A vidím tu návrh, a, a ten, tento návrh ma skutočne znepokojuje, pretože tá prvá krajina vstupu je skutočne tak zavalená e, povinnosťami mnohokrát e, je tam toho veľmi veľa a ďakujem teda veľmi pekne. A keby ste nám mohli tiež možno viac povedať o situácii na gréckom ostrove, e, ja si myslím, že je veľmi dôležité vyslať tam ľudí, pretože tá situácia je neakceptovateľná. Ďakujem, mm. pani Björk. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Ja som spravodajkyňou pre program pre relokáciu a veľmi ma teší, že ste počiarkli význam tohto aspektu, ako aj to, že na to existujú rôzne riešenia, e, ktoré zohľadňujú rôzne rodinné aspekty. Takže ma teší tento návrh. Ja vychádzam z toho, že potrebujeme nájsť určitý model a tento model by mal vychádzať z tých nedostatkov, ktoré existujú. A my ako Európsky parlament by sme sa mali zlepš- snažiť zlepšiť situáciu a vytvoriť program, ktorý zvýši ambiciozným spôsobom počet e, akceptovaných ľudí viac než doposiaľ, tých 800 tisíc. V článku 4 je odsek, ktorú, ktorý ustanovuje a upravuje otázku dohody s Tureckom, ale Malta proti tomu namietala. Ja preto dúfam, že sa podarí tento návrh zlepšiť aj s prispením Európskeho parlamentu. A že e, sa tak e, celková situácia zlepší a že na tom budeme môcť e, spolupracovať aj s predsedníctvom. Dôraz, ktorý kladete na maloletých do sprievo, bez sprievodu, je dôležitý, ale treba položiť dôraz aj na iné veci, napríklad e, zrýchlenie tých procesov počas kontrol na hraniciach. A samozrejme treba takisto špecifikovať, ako tie postupy treba vykonávať. A k tomu sme práve pomerne kritickí. Pochopiteľne nemožno ignorovať situáciu v Grécku, tá je neudržateľná. Povedali sme, že by sme nemali príjmať eh, ten austrálsky model. Ale my to v podstate robíme. Takže je dobré, že sa náš výbor zaoberá práve týmito otázkami. Ešte k otázke dohody s Tureckom. E, treba povedať, že ma tá situácia šokuje. Ďakujem, ešte máme štyroch kolegov, ktorí by chceli vystúpiť. A myslím si, že no. všetci by ste si chceli vypočuť e, aj odpoveď A musíme potom začať spoločné stretnutie 19.50, pretože e, teda ak sa nebojte. Poprosím vás, aby ste sa držali rečníckého času, pretože potom nebudeme mať čas na odpovede. Pani Sargentini, ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť spolupracovať. Ja rada by som pochopila, čo si UNHCR myslí o návrhu presídlení. Uh, už to spomenula kolegyňa. Uh, Myslíte si, že presídľovanie do Európy sa bude zvyšovať a môžem vám povedať, že ja keď to čítam, tak o tom pochybujem. Ale rada by som vedela, a myslím si, že tie presidovacie počty sú momentálne veľmi nízke. A aký je teda váš názor na to? Ďakujem pani Sargentini. Pani Kienga. Ďakujem pani predsednička a pani predsedajúca. A ja sa pokúsim o stručnosť. Som veľmi rada, že ste hovorili o spoločnom systéme registrácie a o projekte integrácie pri príjmaní utečencov, ale predtým všetkým treba ešte zjednodušiť byrokraciu. Treba v prvom rade ľudí, ktorých prichádzajú identifikovať a potom e, v krátkej dobe umiestniť e, v rámci európskeho teritória. Na to je potrebná dobrá integrácia. A vidíme, že v Taliansku alebo v Grécku sú na mieste už e, dobré návrhy, ale nedostatok solidarity bohužiaľ neumožňuje realizovať e, takýto projekt. Takže otázka je, aby sme túto naliehavú situáciu veľkých centier riešili, akú stratégiu navrhujete, pokiaľ ide o príjmanie a integráciu, to znamená poskytovanie podpory a e, toho e, rozptýleného umiestňovania. Ďakujem. Ja by som chcela vyjadriť svoju vďaku UNHCR za predložené návrhy. Je tu jedna veda, ktorá mm, upútala moju pozornosť. A hovorí sa tam o tom, že ak nebudeme postupovať v súlade s tými právnymi riešeniami a nebudeme integrovať e, prichádzajúcich ľudí, tak vytvoríme v Európe obrovskú e, podvrstvu povedzme, ľudí. To ma veľmi prekvapilo. Je tu dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom. Ja si myslím, že táto dohoda je veľmi nedokonalá, ale napriek tomu je to model, ktorý by sa mohol replikovať napríklad v prípade dohody s Líbiou a to je krajina, ktorá je zatiaľ stále veľmi nestabilná. V teritoriálnych vodách Libie sú talianské lode, vojenské lode. Ja jednoducho nechápem, ako sa dohoda s Tureckom môže stať vôbec nejakým modelom, keď máme na greckých ostrovoch veľmi závažnú humanitárnu krízu, a napriek tomu všetkému sa naďalej hovorí, že utečenci v Európe a ktorí prišli do Európy, sa môžu vrátiť e, z iných európskych krajín do Grécka a že sa neberú do úvahy porušovania práva v Turecku jednoducho to je dohoda, ktorá nefunguje a chcem vedieť, čo si o tom myslíte. Ďakujem pekne, pani Jiménez. Veľmi stručne. Veľmi ma znepokojuje e, zvyšovanie sa, e, zvyšovanie priekupníctva s ľuďmi, obchodovania s ľuďmi, pretože to vlastne súvisí s tou témou utečencov a rada by som vedela, ako môžeme proti tomuto bojovať, pretože mám pocit, že to nie je dostatočne postihované, sankciované vlastne toto závažné porušovanie e, ľudských práv, je tam vykoristovanie, zneužívanie, sexuálne zneužívanie aj detí, žien a myslím si, že samozrejme určite e, máme tú dobrú vôľu toto nejako riešiť, ale do akej miery to aj dokážeme zrealizovať, do akej miery je to len nejaká fráza. Vlastne pretože skutočne sú tu obrovské migračné toky, ktoré sem už prišli a ktoré môžeme ešte aj očakávať. Čiže uh, E, nakoľko je vlastne uplatniteľné, nakoľko sú tieto riešenia e, realizovateľné. Ďakujem pekne, určite budete mať veľmi ťažkú úlohu, aby ste zodpovedali všetky tieto otázky, alebo žiaľ 11.50. Musíme začať naše spoločné stretnutie, takže vás poprosím o stručnosť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Je to taká mission impossible. Ja navrhujem, aby sme sa s niektorými z vami stretli bilaterálne, aby sme prediskutovali ten navrhovaný e, systém a podobne. Ja e, v priebehu 7 minút nemôžem všetko zhrnúť, ale k humanitárnym vízam my to plne podporujeme. Dráma je v tom, že niektoré krajiny, ktoré už to robia, tak v tom chcú pokračovať, ale potom sú zavalené požiadavkami na víza a systém prestáva fungovať. Takže máme skupinu krajín, ktorá to chce robiť. V každom prípade by to ako e, pravoplatné riešenie malo fungovať. Zoberte si e, mladého Eritrejca v Južnom Sudáne. Nedostane víza do Európy, kde má rodinu, pretože ehm, jednoducho nemá prostriedky, ako sa tak, o také vizum môže e, požiadať, nemá tlmočníka, nemá prostriedky na to, aby cestoval na úrad a podobne. Takže potom sa zverí do rúk e, pre, priekupníkom a pašerákom. Áno, bojujme proti pašerákom, ale samozrejme treba mať alternatívy pre ľudí, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. A treba dosiahnuť bilaterálne dohody s niektorými z dotknutých krajín. No a potom spájanie rodín. Prečo toto je priorita? No to je jednoducho realita v Európe. Opäť predstavte si mladého Eritrejčana, ktorý príde do Talianska. E, politici majú dve možnosti. Buď toho človeka legálne nechajú presunúť tam, kde má rodinu, alebo sa ten človek tam presunie nelegálne, ale v každom prípade sa tam presunie. Takže zabezpečme to, aby európske zákony podporovali tú dynamiku e, pohybov, ktoré, ktorá súvisí s e, rodinnými väzbami. väzbami. Regulujme to, kontrolujme to, zvýšme bezpečnosť a to bude lepšie, než keby sme sa tvárili, že to nejak ne, neexistuje. A neposielajme tých ľudí inde. Ak e, ten človek nemá právo na relokáciu, tak jednoducho nemá. Také pravidlo by sa malo uplatňovať. E, to je nástroj solidarity. A Teraz, pokiaľ ide o ten postup e, interadmissibility, e, samozrejme tento zrýchlený postup na hraniciach potrebuje určité zábezpeky, ale ja mám 30-ročné skúsenosti v UNHCR nech je ten človek z ktorejkoľvek krajiny, či je to z Bangladeša, z Iraku alebo od inakiaľ, je veľmi ťažké v priebehu jednej hodiny zistiť, či takýto človek má právo na e, preferenčné zaobchádzanie. Ale zároveň e, tento proces, ktorý sa navrhuje, to znamená ten zrýchlený postup, je realizovateľný. 60 až 70 ľudí, e, ktorí prichádzajú do Európy, nakoniec prechádzajú takýmto e, procesom. No a pokiaľ ide o ten náš návrh, E, ohľadom detí. E, záujmy detí by mali byť v centre rozhodovacieho e, procesu. My by sme nemali predpokladať, že dieťa potrebuje len azyl. Dieťa potrebuje aj ochranu, v prvom rade ochranu rodiny, tam, kde je to možné. Ale pri najmenšom vytvorme taký systém, ktorý sa pokúsi nastoliť opäť tie rodinné vzťahy. Tie návrhy v dokumente sú veľmi podrobné. Chcem ešte pridať jeden, ktorý nie je až taký podrobný. Hovoríme, že 30 peňazí by sa malo vynaložiť ročne na integráciu, ale to neznamená, že by to malo ísť e, krajinám. Podľa niektorých generálnych riaditeľstiev by sme mali pracovať s mimovládnymi organizáciami, mohlo by to byť s miestnymi e, orgánmi a podobne. Toto sú tie integračné faktory v, Európy. E, v Európe. To nie je štát. Štát e, vytvára politiky, ale tie potom realizujú jednotlivé komunity. Takže tie peniaze by nemali ísť štátom, ale jednotlivým aktérom. Líbia, dohoda EÚ Turecko. To nemôže byť vzorom pre Líbiu, lebo v Líbii nie je žiadna vláda, takže o tom ani nemožno hovoriť Určite tam treba ešte urobiť e, veľa práce smerom nahor, tak ako v Taliansku, len 39 e, ľudí prichádza do Talianska e, z tých 170 tisíc ľudí, ktorí prišli do Talianska, len 39 potrebo, potrebovalo ochranu a tí ostatní by mali byť poslaní späť, takže migračné kompakty sú dôležité. A potom sú tu ešte as, ďalšie aspekty relokácia ešte e, na to nemáme žiadne pravidlo. Je to e, úloha pre Európsky um, e, úrad pre azylovú politiku a ten prach 53% pre relokáciu považujeme za nerozumný a ja nechápem, prečo v Grécku napríklad celý ten proces trvá tak e, e, dlho. Mohli by ste sa spýtať, prečo UNHCR e, trvá na opätovnej registrácii ľudí po tom, ako boli Prečo sa trvá na opätovnej registrácii ľudí, ktorí už boli zaregistrovaní? pravdu povediac, na to vám nemôžem dať e, jasnú odpoveď. A máme tu e, výzvy, ktoré sú e, riešiteľné, ale musíme na to aplikovať konkrétnejšie metódy. Nie, že by to bolo jednoduché, ale určite to musíme riešiť. Ďakujem vám za toto vyjadrenie a takisto aj za ochotu prerokovať ostatné otázky bilaterálne. Kolegyne a kolegovia, ja by som teraz i hneď prikročila k spoločnému stretnutiu s výborom EKON, pretože už máme určité oneskorenie. Ide o prevenciu, ale chcela by som ešte požiadať tých, ktorí odchádzajú z miestnosti, aby odišli potichu, tak aby sme mohli pokračovať eh, v programe rokovania eh, s výborom KONT. E, takže ide tu o smernicu, štvrtú e, smernicu na boj proti praniu špinavých peňazí. Ja by som chcel požiadať všetkých, e, aby odchádzali potichu